Dámy a páni, dobrý deň prajem. Začneme, zahajíme ďalšiu schôdzu SEDE. Rada by som privítala ako poslancov, tak asistentov aj hostí, ktorých sme pozvali. Chcela by som vám pripomenúť, že naša schôdza je streamovaná na internete. A pokiaľ ide o jazykové, jazykový profil, tak prioritu majú plní členovia pod výboru. Program k dnešnej schôdzi máte k dispozícii a pokiaľ nemáte žiadne pripomienky, tak budem považovať návrh programu za schválený. Taktiež by som chcela, aby ste schválili zápisnicu zo schôdzi, ktoré sa konali 28. mája a potom dvojdňová schôdza, ktorá sa konala v júni 16. a 17. Časová lehota na zasielanie výhrad či pripomienok je do konca tejto schôdze, čiže do dnes popoludnia. No ak dovolíte, prejdem teraz k ďalšiemu vodu nášho programu. Je to výmena názorov so zástupcom generálneho tajomníka ESVČ, e je to vyslanec e, pán Matej Popovský. Vítame vás, ako vždy, vy ste u nás častým hosťom. No ale veľmi sa tešíme, že vás opäť vidíme. Témou sú vyhliadky pre SBOB, spoločnú bezpečnostnú obranú politiku, po junovom zasadnutí Európskej rady Poprosila by som teraz Veľvyslanca Popovského, aby nám povedal o záveroch rady a poinformoval nás o výstupoch. Takže, pán veľvyslanec, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, dobrý deň. Som rád, že som opäť medzi vami. Táto Európska rada sa mala týkať bezpečnosti a obrany, avšak nestalo sa tak, a to z viacerých dôvodov. K tomu sa ešte potom stručne vyjadrím. Avšak tá júnová rada obnovila svoje záväzky e, silnejšie sa zaviazať v oblasti bezpečnosti a obrany v kontexte e, zhoršujúceho sa bezpečnostného prostredia Európy. Takže keď sa pozrieme na závery, na výstupy záverov, tak tam máme dve hlavné oblasti. Prvá je požiadavka vysokej predstaviteľky vypracovať európsku globálnu stratégiu v e, zahraničnej politike a bezpečnostnej politike do júna roku 2016. Federica Mogherini predstavila prvú časť e, takejto stratégie, čiže hodnotenie e, bezpečnostného prostredia členských štátov EÚ pred e, Európskou radou. No a potom dojde k druhej časti i tej budú predchádzať mnohé konzultácie členských štátov a inštitúcií, samozrejme medzi iným aj Európskeho parlamentu, zástupcov mm, vedeckej oblasti, univerzít. To bude trvať niekoľko mesiacov, no a teda, tak ako by požiadala o to rada, výstupy by mali byť pripravené do júna budúceho roka. Druhý dôležitý výstup, to je záväzok posilniť e, SBOP, vrátanie nákladov na obranu, dodávania kľúčových e, kapacít, ktoré Európa potrebuje a posilňovať um, európsky obranný priemysel. Ako som hovoril, pôvodná myšlienka bola venovať väčšinu času e, zasadania rady otázkam bezpečnosti a obrany, avšak tú tému pre, prekonala väčšia kráza, respektíve väčšie krízy čo bola situácia v Grécku, migračná kríza samozrejme, čiže naozaj málo času sa venovalo mm, obrane, ale diskutovalo sa v prvom rade. Bol tam generálny e, tajomník NATO, ten bol prizvaný e, v piatok 26. júna, aby si vymenil názormi s lídrami. Lídry sa taktiež zamerali na niekoľko špecifických otázok v návrhoch záverov, čiže naozaj došlo k výmene názorov, možno táto nebola až taká živá ako v decembri roku 2013, ale došlo k nej. Tie závery sú síce možno veľmi krátke, ale e, vo všeobecnosti zhrnú, taký, taký všeobecný trend, tie závery rady poslednou dobou bývajú takéto mm, stručné, avšak sú v nich kľúčové posolstvá. V prvom rade obsahujú opätovné potvrdenie záverov, ku ktorým dospeli ministri zahraničných vecí a obrany v máji. K tomu sa nebudem vrátať, vrácať, pardon, hovorili sme o tom minule. Čiže existuje zoznam strategických cieľov pre EÚ. Ako som hovoril, ten prvý cieľ je globálna stratégia. Taktiež e, sa tu hovorilo o vyššej miere investícií do obrany Európania potrebujú míňať viac a vedie, lepšie. Samozrejme, nejde tu o duplikáciu mm, výdavkov, e, ku ktorým už dochádza v NATO, v prípade tých členských štátov, ktoré sú členmi NATO. Avšak dôležité je, aby sme boli schopní riadiť výdavky na európsku obranu e, o efektívnejším spôsobom. Taktiež došlo k dôležitému rozhodnutiu mobilizovať európske fondy, pomôcť kľúčovým kapit, kap- kapacit, na budovanie kľúčových kapacít a európskeho obranného priemyslu. To súvisí s rozhodnutím spustiť miestne prípravné činnosti. Komisia dospela k rozhodnutiu ustanoviť predbežný program eh, pre výskum a vývoj v oblasti obrany Práce v tejto chvíli prebiehajú, existuje skupina osobností, ktoré komisii poskytujú poradenskú činnosť v oblasti správy, rozpočtu, sú tam aj okrem iného zastupcovia Európskeho parlamentu, taktiež zastupcovia priemyslu a členských štátov a taktiež Európskej obranej agentúry. Takže pokiaľ sa to bude dobre vyvíjať, tak tie prípravné akcie e, budú funkčné v roku 2017. Následne budú pretavené do pra- pravidelnej či, či, či štandardnej položky rozpočtu v oblasti obrany. Takže toto je naozaj dôležitá vec, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť a správu dostanú ministri obrany v novembri. Ďalšie práce prebiehajú na, v oblasti posilňovania úlohy malých a stredných podnikov. A taktiež sa rieši otázka bezpečnosti dodávok v obrannom sektore. Lídry zaznamenali hlavné e, hrozby, ktoré predstavuje hybridná vojna, tzv. hybridná vojna. Inštitúcie do, prišli s konceptom, ako bojovať proti týmto hybridným hrozbám. Čiže Vysoká predstaviteľka komisia EDA e, majú volu vyvinúť spoločný rámec o hybridnej vojne. Do konca tohto roka cieľom je zlepšiť v prvom rade e, osvetu, aby sme si uvedomovali, kde k takýmto hrozbám dochádza, či už v Európe alebo mimo nej, a posilniť Európu proti takýmto hrozbám Napríklad, ako chrániť kritickú infraštruktúru, ako bojovať proti agresívnej propagande. Preto je dôležité, aby tento rámec bol vyvinutý v súčinnosti s Európskou komisiou. Európska obranná agentúra bude do tohto samozrejme tiež zaangažovaná. Je to otázka spoločného zájmu aj s NATO a už teraz došlo k naozaj zaujímavým výmenom názorom s kolegami z NATO. Tie oblasti možnej interakcie, pokiaľ ide o zvyšovanie o svety, e, o spolupráci, v, tak tie sú práve teda v oblasti kybernetických e, vojenských operácií či školenia. Tam môžeme spolupracovať s kolegami z NATO. Rada e, opätovne zdôraznila dôležitosť partnerstva, pretože to je jeden z pilierov spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky. Partnerstvo znamená partnerstvo s ďalšími organizáciami, napríklad NATO, o, ktorých, o ktorom som už hovoril, OSN či Africká únia, ale aj partnerskými krajinami, s ktorými e, veľa spolupracujeme. A v tomto duchu je tu ďalšia dôležitá iniciatíva, o ktorej sa hovorilo, o ktorej lídry hovorili, je iniciatíva, ktorú sme kedysi nazývali Train and Equip, vyškoľ a vybav, Avšak teraz hovoríme o budovaní kapacít v oblasti e, bezpečnosti a rozvoja. Je to založené na spoločnom oznámení vysokej predstaviteľky Európskej komisie, ktoré bolo e, predstavené verejnosti začiatkom mája. Hlavným cieľom je umožniť partnerom, aby e, sa zhostili zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Máme skúsenosti spolu, v spolupráci s Africkou úniou, napríklad v Mali, v Afrike, Avšak nechcem, aby ste to pochopili, takže je to výlučne určené pre Afriku. Chceme byť schopní pomáhať partnerom na celom svete. Takže v tejto chvíli sa zameriavame na existujúce projekty v jednotlivých krajinách, čo robia členské štáty, čo robíme my, ako fungujeme v rámci našich misí. Snažíme sa poučiť z niektorých konkrétnych prípadov, najmä Mali a Somalsku. A potom skúmame, či existuje potreba ustanoviť špecifický e, nástroj financovania, ktorý by pomohol vybudovať kapacity pre bezpečnosť a obranu v tretich krajinách. Tá situácia je sľubná. Vnútorné e, diskusie s kolegami z komisie už začali prebiehať a dojde k strednodobej revízii viacročného finančného rámca Takže si myslím, že sa stretneme budúci rok, koncom roka 2016, ale o tom ešte komisia rozhodne. A budeme túto situáciu hodnotiť. Myslím si, že teraz existuje politická vôľa pokračovať v práci o SBOP. Hovoril som o niektorých prvkoch nového vývoja, napríklad prípravná činnosť v oblasti výskumu a vývoja, či tá iniciatíva Train and Equip, ale musíme pracovať aj na tom, k čomu sme sa zaviazali v roku 2013. Je dôležité, aby rada bola stále v týchto oblastiach zaangažovaná, čiže nemáme tu e, konkrétnu, konkrétny termín, avšak rada sa vyjadrila, že chce zabezpečiť istú mieru flexibility a umožniť šéfom štátu a vlád, aby sa opätovne navrátili k diskusii o SVOP kedykoľvek budú chcieť, aby mohli e, zhodnotiť pokrok či poskytnúť ďalšie usmernenia. K tomu dojde tak či tak v júni 2016, kedy budú o týchto otázkach diskutovať a dúfam, že taktiež e, schvália nové globálne stratégie v oblasti m, zahraničnej politiky a bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán e, veľvyslanec, za dôkladnú prezentáciu. Za chvíľu vám opäť udelím slovo potom, ako poslanci podvýboru, ktorí sa účastnia, chodze vám položia otázky. Yeah. Yeah. We start with uh, coordinator. začneme s koordinátormi, ktorých tu máme v miestnosti. Pani Lösing, nech sa páči, potom pani Valeo. Ďakujem pekne. Ja chcem nadviazať na to, čo ste výborne predniesli. Hovorili ste o tom, že pani Mogherini bola poverená vypracovať globálnu európsku stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Ja by som chcela vedieť, ako tento dokument treba vnímať. Ide tu o novú verziu Európskej bezpečnostnej stratégie. Mali sme tu už také pokusy vypracovať takúto novú stratégiu, ktorá jednoducho zlyhala. Ja by som sa chcela takisto spýtať, že ako hodnotíte to, že prečo si myslíte, že tento nový pokus by možno mal lepšie e, príležitosti a ako sa vlastne líši od tých predchádzajúcich. Takisto ste tu hovorili o, o tom, že tu ide o systematickú európsku obranu a obranú spoluprácu, ktorú chcete vytvoriť, ktorá by potom bola aj podporená z prostriedkov európskej, európskych peňazí. Takéto kľúčové e, schopnosti by mali byť podporené, o čom vlastne hovoríme a z ktorých financií, z ktorých rozpočtov a v akej miere a výške by to malo byť financované. Konkrétne v týchto záveroch rady sa uvádza, aj sa to tak cituje, že treba primerané financovanie prípravných opatrení, kontexte SBOP a výskume v tejto oblasti. To treba všetko zabezpečiť. Takže o akej sume tu presne hovoríme, pretože tie prípravné opatrenia vlastne majú, majú byť teda v, jednotno, v jednotlivej kapitole, pokiaľ ide o zbrojenie, alebo v akej miere by vlastne mali tieto finančné prostriedky byť vyčlenené podľa vášho názoru. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Valero je naša známa kolegyňa. Nahrádzate tu ďalšiu kolegyňu, takže e, tešíme sa, že ste medzi nami a máte slovo. Tak som svenska. Ďakujem pekne za slovo. Ja budem hovoriť po švedsky, takže odporúčam, aby ste si dali sluchadlá. Chcela by som sa trošku vrátiť stretnutiu decembri 2013, ktoré ste spomínali, tam išlo o závery a koniec koncov to stretnutie v decembri 2013 sa opieralo tieto závery. Takže keď ja som si prečítala tieto závery, tak zhruba tretina sa týkala toho, ako posilniť vlastne európsky zbrojársky priemysel. A okrem toho sa tam spomínalo aj to, že to okrem toho malo podporiť aj zamestnanosť. Ja to vnímam tak, že pokiaľ ide o európsky obradný priemysel, ten potrebujeme na to, aby sme mohli chrániť naše členské štáty a EÚ ako takú, a nie aby sme vytvárali pracovné miesta v tejto oblasti. Takže jeden z problémov, ktorý tu máme v tejto oblasti, sa týka toho, že európsky zbrojársky priemysel je veľmi fragmentovaný a namiesto toho, aby tam bola spolupráca, je tam veľká konkurencia vzájomná a to potom znamená, že sme čoraz viac závislí od vývozu týchto tovarov. Takže tým sa budeme zapodievať v neskôršej fáze tohoto rokovania. Relatívne nedávno sme sa zapodievali stanoviskom Európskeho parlamentu, ktorý vypracoval La Ana Gomes, kde sme hovorili o tom, že sa musíme zamerať práve na otázku spolupráce a nie si zájomne konkurovať, keďže máme nadmerné kapacity. To, čo mňa vlastne zaujíma v tejto súvislosti, je to, že nebudeme mať lepšiu obranu len tak, ak budeme podporovať priemysel, ale ide skôr o to, že musíme mať kvalitu na prvom mieste a preto ma zaujímalo, akým spôsobom diskutujete otázke kvality a pokiaľ ide o vôbec schopnosť obrany, to či to teda táto schopnosť nebude lepšia, ak bude mať viac zbraní a podporovať priemysel, Ide o to, ako použiť tieto zbranie, ktoré máme k dispozícii. A v tejto súvislosti sa staviam trošku kriticky k týmto 2% hrubého e, domáceho produktu. To je to, čo stále spomína v tejto súvislosti, keď sa hovorí o tom, že musíme zvyšovať naše rozpočty na obranu. Ak budeme mať vyššie rozpočty, neznamená to automaticky lepšia obrana. Preto je dôležité začať vlastne vychádzať nie z kvantity, ale kvality. Ja som sa zúčastnil aj seminára, kde sa hovorilo o otázkach rozpočtových ako aj výskumných. Ide o to vlastne, ako zabezpečiť viac európskych prostriedkov, pokiaľ ide o výskum vo vojenskej oblasti. No a potom ide aj o to vlastne, ako využiť aj na tieto účely prostriedky z civilného výskumu a k tomu sa stavíme kriticky. Ďakujem. Pán posel Marek Jurek. Pán Jurek. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa spýtať veľmi praktickú otázku v rámci tohoto kontextu, o ktorom hovoríme. Na, poslednom, na poslednej Európskej rade sa uviedlo, že tu budeme mať vojenské kroky proti infraštruktúre pašovateľov ľudí a Bohužiaľ, nič sa v tejto oblasti neudialo a nebol tu na to mandát zo strany OSN. Ja sa teda pýtam, či sa niečo v tejto oblasti udialo, aby sme získali takýto mandát a či sme sa priblížili k tomu, či by sme zastavili takéto aktivity pašovania s ľuďmi. Počuli sme už v strany viacerých stálych členov výboru tohto parlamentu, že vlastne zdvojnásobenie imigrantov, ktorí prichádzajú do Európy cez južnú hranicu, že to je niečo, čo môžeme očakávať a to je dosť vážna hrozba a jednoducho to spochybňuje tú našu dôveryhodnosť. Tie vyhlásenia z predposledného e, z predposlednej rady sú to prázdne slova, lebo sa niečo ude. Ďakujem pekne, pán Čezana. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi veľvyslancovi Popovskému za to, že ste dnes medzi nás prišli, že ste nás informovali ohľadne situácie, ktorú tu máme v oblasti SBOP. Chcel by som niečo spomenúť v rámci tých víziev, ktoré tu máme, pokiaľ ide tie hospodárske výzvy, ktoré súvisia aj s politickými výzvami, pokiaľ ide o migráciu a pokiaľ ide o nelegálnu migráciu a tak ďalej a tak ďalej. O tom vieme v Taliansku možno viac ako v iných krajinách, pretože vlastne takýmto spôsobom máme konkrétnu skúsenosť a takisto je pokiaľ ide o terorizmus, Ako teda môžeme posilniť Európu z politického hľadiska? Ja si myslím, že odpoveď na tieto výzvy mala znieť, že chceme viac Európy a to znamená viac spoločnej zahraničnej politiky, to znamená, pani Mogherini musíme dať tie možnosti, ktoré potrebuje na to, aby mohla pre Európu v jej mene robiť zahraničnú politiku. A to sa týka aj za bezpečnostnej politiky, obrannej politiky. Ja som už od roku 2004 tu v Európskom parlamente a ja si myslím, že bezpečnostná politika je dôležitá, aby sme všetky aspekty obranej politiky jednoducho takýmto spôsobom koordinovali v rámci tých víziev, ktoré tu máme. A môžem sa spýtať aj konkrétne, pokiaľ ide o tie vyhliadky pre najbližšiu dobu. Tie rôzne armády jednotlivých členských krajín by mali viac spolupracovať. Ako by to malo konkrétne vyzerať? Pani Lözing už sa k tomu vyjadril. Ako to napríklad vyzerá so zdrojmi? Má tu byť podpora napríklad pre zbrojný priemysel v Európe, to je, to je jasné, to by sme mohli podporiť, nemôžeme si tu nejako robiť ilúzie, že tieto fenomény e, zažehnáme nejakými slovami. A ak nebudeme mať k dispozícii nástroje, patričným spôsobom zakročí, tak jednoducho pri boji s týmito fenoménmi sa nepohneme dopredu. A pokiaľ ide o tie fenomény napríklad v Taliansku, tak Taliansko zažilo v posledných dňoch skutočne niečo hrozné. Mali sme tu podnik, ktorý vlastne je v službách policie a spravodajských služieb, eh, tento bol hacknutý, to znamená, informačný systém tohto podniku bol napadnutý. To je takisto informácia pre celú Európu, aby sme chránili informačné systémy. A preto by som sa chcel spýtať, napríklad tá naša misia, ktorú máme do Somálska, do Mali, eh, to sa týka iba vojenských aspektov, alebo sa takýmto spôsobom vlastne chce postupovať aj proti nelegálnej migrácii vo všeobecnosti. Myslím, že viacerí z tých, ktorí k nám prichádzajú z Mali, Etiópie, Somálska, Eritreji, to znamená z východnej Afriky, to sú predsa tisícky migrantov, ktorí prichádzajú na naše územia z týchto oblastí a musíme urobiť všetko preto, aby sme patrične zareagovali aby sme týmto veľkým migračným fenoménom jednoducho sa postavili správnym spôsobom. Potrebujeme to konkrétne kroky, aj pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku. Táto musí byť posilnená, preto dúfam, že v Európe koordinácia v tomto kontexte bude posilnená, že budú k tomu vyčlenené patričné finančné prostriedky, ktoré potrebujeme. Vieme, ako hospodárska situácia vyzerá, ale napriek tomu si myslíme, že potrebujeme viac zdrojov na európskej úrovni. Pán Karas, vážená pani predsednička, už tu vlastne všetko odznelo. Máme všetci pocit, že táto oblasť je oblasťou bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj zbrojnej politiky, výskumnej politiky, a vlastne to súvisí aj s určitým rastom a vytváraním pracovných príležitostí, ale súvisí to aj s určitou mierou nezávislosti. Keď sa pozriem všetkým tie štúdie, ktoré sme tu počuli, tak vlastne tie ciele, ktoré sme tu počuli pred viac než desiatimi rokmi v tejto oblasti, tak jednoducho sme nahony vzdialení od týchto cieľov. Na jednej strane tu hovoríme o posilnenej zahraničnej a vonkajšej bezpečnostnej obranej politike, na druhej strane na druhej strane sú tu, pokiaľ teda ide o zbrojný priemysel na to členských štátov, tak tieto sa deje, tento zbrojenie alebo výroba zbraní sa jednoducho deje oddelenie v členských štátov a sú dodavatelia, ktorí sú spoza hranice Európskej únie. To znamená, čokoľvek jeden robí, tak jeden členský štát tak redukuje vlastne nezávislosť ostatných. Tak preto by som sa chcel spýtať, či by sme nemali vo všetkých členských štátoch mať nejaké diskusie o štruktúrach, o reforme obrannej politiky. Že či je zabezpečené, aby všetky reformné opatrenia členských krajín zo strany agentúry pre európsku bezpečnosť, že či tu je nejaká koordinácia. Je tu zabezpečené, zagarantované, že každá možná zmena sa vlastne môže v kontexte udiať iba v kontexte zlepšej koordinácie. A aké perspektívy vidíte vy, a to je vlastne aspoň pre mňa to vidím ako jednu príležitosť k posilneniu tejto agentúry, pokiaľ ide o vytvorenie koordinačnej platformy a vybudovaním spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky v rámci Európskej únie. Okay, no other questions from the room. Nie sú tu žiadne iné otázky, takže ja by som si udelila slovo sama sebe. Pán veľvyslanec, už nejaký čas sa hovorí o nutnosti koordinácie, o zmenách, ku ktorým musí dojsť a o naraste akosti, pokiaľ ide o fungovanie obranného priemyslu. Avšak vyzerá to tak, že kvóty, ktoré sú na tento cieľ vy, vyčlenené, alebo ktoré teda členské štáty vyčlenujú na tento účel, sú od čas krízy zjavne nedostačné a viackrát sme hovorili o tom, že financie, ktoré ako členská únia, tak aj európsky rozpočet určuje na výskumy, by mali byť vyššie. A chcela by som sa opýtať, ako vnímate perspektívu výskumu a vývoja prepojeného na SBOP. Mám na mysli aj prípravné činnosti, čiže túto novú iniciatívu. Európsky parlament viackrát hovoril o tom, že by sme sa mali viac angažovať v oblasti e, rozvoja, rastu a inovácií. Chcela som ešte hovoriť o jednej veci, o prítomnosti e, Jensa Stoltenberga, generálneho zájemníka NATO, ktorý bol prítomný na zasadnutí rady. E, došlo z výmene názorov a chcela by som sa opýtať, ako vyzerala diskusia, pokiaľ bola, e, diskusia o výzvach, ktorým čelí oblasť bezpečnosti EÚ ako sme na tom s misiami a to tiež v kontexte mm, budúcoročného rozpočtu. Hovorili ste o takýchto veciach, o takýchto potrebách? Nech sa páči, máte slovo, pán veľvyslanec. My... Ďakujem. Budem teda eh, reagovať najprv v Nemčine, pretože ste ma oslovili v Nemčine. Pokiaľ ide otázku znovu vytvorenia tej bezpečnostnej stratégie, čo sa zmenilo je práve kontext a to je veľký rozdiel Áno, mali sme tu viaceré pokusy v rámci Európskej únie vytvoriť spoločnú e, bezpečnostnú politiku, ale ten najnovší vývin, pokiaľ ide o to obdobie po roku 2013, máme tu vojnu na Ukrajine, fenomén Daesh, tak vlastne to prispelo k tomu, že to celkové vnímanie bezpečnosti sa do istej miery zmenilo. Teraz jednoducho už sme pripravení do tejto debaty vstúpiť. A pokiaľ ide o zámer pani Bogeriny, je vytvoriť takú širokú štrat, stratégiu, to znamená nie niečo nové, doplňujúce z toho, čo sme tu mali v roku 2013, ale má tu nový strategický rámen, rámec, ktorý vlastne by e, podporila ďalší rozvoj nových nástrojov v rámci európskej bezpečnostnej politiky. A myslím, že ona to takto Európskemu parlamentu aj vysvetlila, objasnila celkom jasne, že tu ide skutočne o takýto široko koncipovanú diskusiu v tomto kontexte a otázka finančných prostriedkov, ktoré by mohli stať k dispozícii, tak tu ide predovšetkým o výskum, A ako by to malo ďalej vyzerať, tak to je vlastne otázka, v ktorej sa venuje teraz tá skupina osobností, kde je Európsky parlament spolu zastúpený, to znamená, táto skupina radí komisii, pani komisárke a aj vysoké predstaviteľke, pokiaľ ide práve o tú správu a pokiaľ ide o e, nové vyhliadky a preto sa to vlastne nazýva taká príprav, také prípravné opatrenie, pretože hneď ako to bude vytestované, tak sa to potom môže pretaviť do riadnej smernice, čo vlastne nastane pravdepodobne až v rámci nových finančných výhliadok. Pokiaľ ide o tie sumy, tu sa nedá povedať nič konkrétne, pretože zatiaľ sa nachádzame v skutočne takom počiatočnom štádiu, pravdepodobne sa začne iba tak skromne a potom uvidíme, ako to bude ďalej fungovať, ale v každom prípade by ten program ale by mal byť naformulovaný tak, aby všetky členské krajiny mali k dispozícii e, využiteľnosť všetkých tranží, to znamená aj tie malé a stredné podniky, ktoré sú aktívne v zbrojnom priemysle, aby z toho mali určitý profit, aby na to mohli participovať. A pán Karas sa pýtal zasa väčšej miery spolupráce v Európe. To je skutočne dobrá otázka, ale otázka je, že či bezpečnostná politika zostane oblasťou, kde členské štáty budú ďalej gestorsky fungovať. A to je otázka, môžeme my niečo niekomu nakázať? Asi nie. Takže úloha EDI, agentúry EDI, je túto proces pre, na ňom participovať, sprevádzať ho, organizovať ho, koordinovať ho, a to robia aj veľmi dobre. A je tu ešte E, otázka. Zatiaľ tu nie je nejaký, nejaké, nejaká, nejaký záväzok, pokiaľ ide o koordináciu zo strany tejto agentúry vo vzťahu s členským štátom. To tu takto nebolo nás nastolené, ale vieme, že od novembra roku 2014 ministri obrany majú tak, prijali teda tzv. rámcovú dohodu o spolupráci v oblasti e, bezpečnostnej obrannej politiky. Nie je to záväzné, Skutočne to spočíva na dobrovoľnej spolupráci, ale v podstate v rámci v tomto kontexte by sme sa mohli spýtať alebo požiadať agentúru o to, aby národné stratégie boli z jej strany sprevádzané. To znamená, keď ten členský štát sa rozhodne pripraviť bielu knihu, pokiaľ ide o obrannú politiku, tak EDA by mohla byť nápomocná na tejto oblasti. Sú skutočne dobre vyzbrojení na to, aby tomu mohli pomôcť. Avšak do istej miery súvisí to aj s rozpočtom, skromným rozpočtom EDI a diskusia ohľadne rozpočtu tejto agentúry postupuje stále naďalej. A teraz na jeseň sa tým opäť budeme zapodievať. Na otázku, ktorá mi bola položená po polsky, odpoviem po polsky. Najprv otázka pána Jurka otázka činnosti v oblasti pašovania ľudí. Vy ste hovorili o probléme mandátu a, na, a o právnom probléme. Operácia, o ktorej hovoríme Juna Format, už začala. Je v prevádzke, je aktívna. V tejto chvíli máme 4 oblasti A je to tak povediať prvá fáza mandátu. Máme 4 lode, pardon, ktoré nám poskytli členské štáty, ktoré v tejto chvíli uskutočňujú pozorovateľské činnosti. No a prechod do ďalších fáz, napríklad e, zachytávanie lodí, na ktorých sú prevážaní migranti, si vyžaduje poprvé rozhodnutie členských štátov oni musia rozhodnúť o spustení operácie. A potom to závisí aj od ďalšej diskusie. Tá prebehne o hodinu na výbore pre bezpečnosť a obranu. Či je potrebná rezolúcia alebo nie na to, aby sa prešlo do druhej fáze. Názory členských štátoch sa líšia. Vysoká predstaviteľka zmobilizovala európske zastúpenia v Afrike, aby sme zistili, čo chceme robiť, aby bolo jasné, že toto nie je jediná reakcia Európy na krízu, na migračnú krízu, je to len jeden prvok našej reakcie. Po druhé, stále sa rokuje na OSN. Pani Mogherini bola dvakrát v New Yorku, aby hovorila na túto tému so zástupcami OSN, s generálnym tajomníkom hovorila o, o tom aj s s generálnym tajomníkom aj v Bruseli a v Luxembursku. No v tejto chvíli sa na bezpečnostnej rade toho veľa nedieje, pravdu povediac, ale záleží to, závisí to aj od prebiehajúcich rozhovorov s rôznymi líbyskými frakciami, ktoré OSN organizuje. na teraz by sme mohli hovoriť o umiernenom optimizme. Výslanec ktorý bol zodpovedný za túto oblasť, dokázal zlúčiť všetky frakcie. No a pokiaľ dojde k nejakej zhode, potom sa o tomto bude môcť diskutovať aj na Bezpečnostnej rade. Admiral Krendinos je Talian, ten je vedúcim operácie a práve kvôli tomuto ide do New Yorku, aby sa stretol so zastupcami sekretariátu a Bezpečnostnej rady, aby tam vysvetlil uh, našu misiu, reagoval na všetky otázky. To bude koncom júla 30. 31. ešte teda ešte pred prázdninami. No a teraz pani predsednička sa pýtala na otázku nákladov, ktoré sa vynakladajú na obranu. To samozrejme ostáva e, v právomoci členských štátov. Máme tu záväzky z roku 2007, ku ktorým sme sa zapísali v rámci e, Európskej agentúry pre obranu. Tam sa hovorí o spoločných nákladoch na výskum a vývoj Avšak samozrejme veľká miera rozhodovania v oblasti, dopravy, eh, pardon, v oblasti bezpečnosti samozrejme spadá na plecia členských štátov. Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky, je dôležité, aby existovala poprvýkrát možnosť financovania špecifického výskumu viazaného s obranou z prostriedkov EÚ. Doteraz takáto možnosť neexistovala. Samozrejme, dalo sa poberať prostriedky z rámcového programu či z programu Horizon, Horizon 2020 pokiaľ išlo o výskum v oblasti e, výrobkov na dvojité využitie. Avšak teraz je dobré, že sa už diskutuje o špecifickom fonde, špecifickom programe len na túto oblasť. Pokiaľ ide o stretnutie s generálnym sekretárom, ja som sa tej rady osobne neúčastnil, bola pomerne krátka, týkala sa tých hlavných otázok, sústredila sa na tie hlavné otázky. vysokú predstaviteľku pravidelne pouzývajú na stretnutia ministrov obrany či ministrov zahraničných vecí, kde sa hovorí o otázke rýchlej reakcie. No a naše činnosti sú v tejto chvíli doplnkom toho, čo robí NATO, najmä na východnej, eh, na východnej časti eh, aliancie na, no, či už to je v Afrike, na Blízkom východe, v Afganistane. Tam máme zase svoje misie my, z čoho čerpá naopak NATO. Dôležité, aby sme sa sústredili na to, čo vyplýva článku 5 o obrane. Takže tu vzniká akýsi priestor pre vzájomne sa doplňajúce činnosti, ktoré sú výhodné pre obe organizácie. Eh, Takže teraz budem pokračovať v odpovediach po anglicky. Pokiaľ ide o hospodársky rozmer obranného priemyslu, zbrojárskeho priemyslu, máte pravdu, je to iste dôležitá oblasť, pokiaľ ide o európsky priemysel ako taký. Obranný priemysel generuje asi 800 tisíc pracovných miest. Pokiaľ ide o zameranie diskusie, to nie je na vytváranie pracovných miest, ale zároveň nesmieme zabúdať aj na to, že existuje toto priemyselné odvetvie. Sú tam aj veľkí aktári, aj malí, poznáme my väčšinou tie veľké spoločnosti vo svete, ale je tam množstvo malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia v tomto sektore. To znamená, že nemali by sme v žiadnom prípade podceňovať akú úlohu zohrávajú. Plne súhlasím s tým, že by sme sa mali sústrediť na kvalitu a spoluprácu, pokiaľ ide o európsky projekt a pokiaľ ide o to, čo vlastne usmerňuje Európska obranná agentúra, pokiaľ ide dróny a satelitnú komunikáciu, tak tu ide vlastne o vytváranie nových kvalít a vývoj toho, čo niektorí označujú ako autonómia Európy. Takže ide o to, aby sme zabezpečili tieto veci v Európe, aby sme ich nemuseli nakupovať na trhoch od iných výrobcov, ako je to v prípade napríklad drón. To znamená, že v tomto sa bude pokračovať, agentúra príde s novými projektami, samozrejme, ak teda členské štáty budú ochotné v tej oblasti spolupracovať, lebo samozrejme v oblasti obrany majú vlastné právomoci, takže to je na nich. Už som hovoril o výdavkoch na obranu. Tie 2% to je cieľ v rámci NATO. Nechcem sa k tomu nejako vyjadrovať, lebo to nie je záväzok Európskej únie. To sú členské štáty, ktoré sa takto rozhodli napríklad sa rozhodli, že zvýšia úsilie dosiahnuť tento cieľ. A samozrejme aj nás informujú, ale v zásade tam nie je žiaden európsky proces, kde by sa diskutovalo o týchto otázkach. Aj keď boli určité udalosti v Pobalti, ako aj v Polsku, ale aj v Spojenom kráľovstve tejto súvislosti. Takže treba sa na to pozerať z tohto uhla pohľadu a myslím si, že pre EU ako také je to pozitívne. Pokiaľ ide o koordináciu medzi vnútroštátnymi armádami a pokiaľ ide o otázky obrany vo všeobecnosti, to môžeme v zásade iba podporovať. Ja som už hovoril o rámci pre spoluprácu, ktorý je dobrovoľný, a to z viacerých dôvodov, ale my povzbudzujeme členské štáty, by využívali tieto možnosti, my nechceme nútiť žiaden štát, aby spolupracoval, spolupracovali tieto štáty s ostatnými, ale ak existuje nejaký projekt na regionálnej úrovni, je možné to podporiť EDA eh, e a môže to byť potom veľmi úspešné. V zásade jeden z dobrých príkladov sa týka toho, že tu ide o to, čo je v Holandsku weinhovene kde 6 štátov, členských štátov sa rozhodlo, že spojí svoje kapacity a schopnosti v oblasti, oblasti leteckej prepravy. Ak nejaký štát potrebuje niečo prepraviť do Mali alebo do nejakého iného štátu, tak sa môžu na nich obrátiť. Eindhoven je to veľmi profesionálna služba a oni identifikujú vlastne mm, možné prepravné kapacity a je to veľmi efektívne. No a to je práve ten typ spolupráce, ktorý by sme mali mať. To nie je inštitucionálne, nie je to nejako nútené niekým, nie je to vôbec no, podporované európskymi inštitúciami. Podporujú to členské štáty a každý môže mať z toho prospech. No a pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, náš mandát je obmedzený v tom zmysle, že existuje európsky rámec, pre kybernetickú bezpečnosť, ale to sa týka aj európskych misií a operácií. My nemáme mandát, aby sme pôsobili v oblasti európskej kybernetickej bezpečnosti ako takej, ale NATO má eh, takéto kybernetické politiky. NATO je samozrejme obraná aliancia, takže je to asi logické. My chceme v každom prípade chrániť našu infraštruktúru v oblasti obrany a je tu určitý rámec, rámec politik, ktoré chceme rozvíjať a chceme bojovať proti hybridným hrozbám. Ešte sa zapodievame dimenziou kyberneti- aj kybernetickej bezpečnosti. A pokiaľ ide o úlohu našich misií, vy ste spomínali Somálsko a Mali, takže ide o civilné ako aj vojenské misie. Pokiaľ ide o mandát vojenskej misie v Somálsku a Mali, to je veľmi mm, jasné, trénujú, vlastne teda zabezpečujú výcvik armády v Mali a v Somálsku. To znamená, že poskytujú poradenstvo a cvičia ich. Je tam potom aj určitý civilný rozmer. Tu ide o prípravu policajných a iných bezpečnostných e, zložiek. Takže tu členské štáty prijali rozhodnutia, že chcú využiť svoje kapacity a chcú bojovať proti nelegálnej migrácii. To neznamená, že naše misie sa budú zameriavať na migrantov. v každom prípade nejako prenesol, my chceme chrániť migrantov a ich práva, ale v každom prípade môžeme sa viac zapojiť do spolupráce so službami v niektorých štátoch, ako je Niger alebo Mali, môžeme im pomôcť a zabezpečiť, aby boli účinnejšie. Takže jedno z opatrení, o ktorom sa možno až tak nevedelo, je to, ako vlastne vytvoriť naše pôsobenie v Agades, to je mesto na severe Nigeru pri hraniciach s Líbiou, takže máme tam určité za, zastúpenie, pôsobíme priamo v teréne, spolupracujeme s nigerijskou políciou, bezpečnostnými zložkami a e, zabezpečujeme vlastne efektívnejšie riadenie migračných tokov z juhu. Je to vlastne zóna Sahelu a je to kľúčová oblasť. Tam nedial pár štátov, odkiaľ pochádzajú migranti, ako napríklad Mali, ale je to veľmi dôležitá tranzitná cesta. To znamená, že musíme tam pôsobiť na to, aby sme mohli riadiť tieto toky. No a mimochodom, keďže my vlastne zabezpečujeme tú misiu, vlastne prvej fáze mandátu, potom ide aj námornú misiu, ktorá už funguje pár týždňov a pokiaľ ide o posledné údaje, tie sú skutočne povzbudzujúce. Ide o menej migrantov, ktorí nastupujú do člnov. Našťastie je tam podstatne menej úmrtí. Samozrejme, pašeráci vedia, že Európania tam operujú v priestore, nie je tam len o námornú operáciu, ale je tam aj ďalšie, znamená ďalšie aktivity, ktoré zabezpečuje Frontex. Tam ide o civilné aspekty, kde ide o vyhľadávanie a záchranu. Ďakujem pekne. Thank you, ambassador. The... Ďakujem pekne. Pán veľvyslanec, ešte máme istý čas na diskusie, pokiaľ ide o tieto témy, takže kľudne môžeme absolvovať eh, druhé kolo Mm, otázok. Nech sa páči, poslanci, máte možnosť. Ja sa chcem spýtať, že pokiaľ ide o tú tému vlastne tej aktuálnej eh, námornej misie v Stredozemnom mori, mohli by ste sa vyjadriť k tomu, akým spôsobom si môžeme vyložiť ten výklad, aký je ten výklad obsahu rezolúcie Bezpečnej rady OSN, pokiaľ ide o prvú časť mandátu. A tu súhlasím s tým, že pokiaľ naše pôsobenie ako také a úsilie monitorovať aktivity v oblasti Sredozemného mora, pokiaľ ide monitorovanie migračných aktivít, je to efektívne? Je to aj nástroj, ktorý zabráni, odstraší takéto aktivity a musíme to prepojiť s nejakým ďalším úsilím v teréne, pre všetkým v Severnej Afrike. No a musíme veľmi rýchlo posúdiť to, aká bude ďalšia fáza, či to je v súlade s aktuálnym mandátom rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a či by sme sa mali zameriavať na nejaké, nejaké ako inú rezolúciu. A potom samozrejme ešte téma financovania. Sme konfrontovaní s nevýdanými výzvami, tak povedať všade na svete. A ide tu o to, že Európska únia musí silne pôsobiť Zdá sa ale, že existujú mnohé plány, napríklad pokiaľ aj právne možnosti týkajúce sa aj Kosova. A vystáva to otázka, či nejako neobmedzujeme svoje možnosti. Pokiaľ ide o obmedzenie niektorých krokov, napríklad tá námorná misia, ide o to, ako je to vlastne v súlade s finančnými zdrojmi, takže aká je tá rovnováha medzi cieľmi, nevyhnutnosťou, účinnosťou a financiami. Pani predsedničko, vám sa, že máte pravdu. Áno, sme si veľmi vedomí toho, aké sú vlastne napäté tie rozpočty. Pokiaľ je otázku financovania misie a operácií, to je oblasť, kde sme nedosiahli nejaký značný pokrok od roku 2013. Snažili sme sa byť ambicioznejší revidovali sme tzv. atenský mechanizmus a nebola nejaká schoda to meniť nejakým výrazným spôsobom, takže iba sa to rozšírilo. Pokiaľ ide o tú námornú operáciu, ako realizujeme v Stredozemnom mori, tak tá je financovaná zúčastnenými členskými štátmi, pričom je tam aj istý malý podiel spoločných nákladov, ale nie je to výrazné. To znamená, že zohráva to skutočne istú úlohu. Plne sa spoliehame na členské štáty, pokiaľ je ich aktíva, ktoré sú ochotné poskytnúť EÚ. Jedna z tém misií sa týka no, aj toho, že áno, je tam istá právna neistota, ako som už o tom hovoril. A pokiaľ ide o to, ako to naformulovala Európska rada v apríli, to bolo veľmi obozretne naformulované. A preto musíme vyjasniť, čo môžeme vykonať v takej situácii, keď sme teda mali ten mandát. Ehm, boli tam určité hlasy, ktoré hovorili o ničení člnov, potom sa to tak zoslabilo, takže to rozhodnutie, ktoré sa týka vytvorenia ehm, misií, tu hovoríme o zhabaní a zabraní používaní, takže je tam operačný dôstojník, ktorý potom príjme rozhodnutia ehm, v, v tom zmysle, kde vlastne sa vykoná to vylodenie ale stále je dôležité na to mať povolenie, aby sa mohli vlastne zabať tieto člny a potom im disponovať a potom je tu vlastne tá otázka takého správneho zakončenia, ako hovoria vlastne tomu právnici. Ide o to, že čo vlastne sa spraví s tými pašerákmi, prevádzačmi. Musia byť súdení buď v krajine pôvodu, alebo v nejakej krajine, ktorá bude ochotná ich prijať. No a je tam istá podobnosť s našimi aktivitami v rohu Afriky, keď sme bojovali proti pirátom a tam, kde sme vlastne, keď, keď sme dolepili tých pirátov, museli sme niečo s nimi spraviť, tak sme ich potom transferovali do krajín, ktoré boli ochotné ich prijať a potom boli postavení pred súd. Takže tu ide vlastne o ďalšiu fázu samotnej operácie. No a keď sa teda vrátim tým napätým rozpočtom a pokiaľ ide o vzťah medzi rozpočtom a našou úrovňou ambícií, áno, je tu isté prepojenie, Väčšina z našich misií sú civilné, ako tá spomínaná v Kosove. Pokiaľ ide o rozpočtovú linku pre SBOP, tak e, tam z realistického hľadiska to nebude stúpať, to znamená, že v tomto roku je to v poriadku ešte, ale ak by sme chceli zahájiť niečo nové alebo nejako zvýšiť úsilie, rozmer, pokiaľ teda išlo o tú spomínanú misiu v Kosove. Nie sú zatiaľ takéto plány, ale to je iba hypotetický predpoklad. Tak malo by to zásadný vplyv na rozpočet. To znamená, že my sme o tom diskutovali. Vysoká predstaviteľka to prešla e, svojimi kolegami so skupinou komisárov, ktorí sa obrajú externými vzťahmi a hovorilo sa o tom, či môžeme ísť pod určitú úroveň možností, výdavkov, lebo to by malo zásadný vplyv na naše schopnosti konať v rámci civilných operácií SBOP. Takže na to musíme myslieť. A tu sa dostávame aj vlastne k hodnoteniu v polčase viazačného finančného rámca. Ďakujem. Ambassador, I would like to, to thank you for... Ďakujem, pán veľvyslanec. Chcem sa vám poďakovať za prezentáciu, ale ešte pán Kanan, pán, pani Valer má slovo. Takže zjavne ešte neskončilo okolo otázok. Ďakujem, mám dve otázky. Zaujímalo ma toho viac o drónoch. Vieme, že k tomu má prístup stále viac a viac ľudí. A vieme, ako, aké to môže spôsobovať rizika, či už pokiaľ ide o naše súkromie, bezpečnosť, letiska. Tých rizik je naozaj veľa. No a potom samozrejme otázka vojenského využitia a medzinárodného práva. Že kde sme na ako sme na tom. Hovorili ste taktiež o migrácii, pokiaľ ide o obrovské počty ľudí, ktorí sa chcú presťahovať. No ale moja otázka znie, čo robíme na tej druhej strane stabilizácia dotknutých krajín. Totiž to pokiaľ neodstránime korene problému, tak nemôžeme očakávať úspech. Áno, pani Valero. Livrana. A takže budem hovoriť po švedsky, takže nasadte si sluchadlá. Hovorili ste o tom, že sa hovorilo a pôvodne o tom, že sa mali potápať člny, ničiť a potom sa to zmiernilo. No ale je to tak, že pokiaľ ide o tlač, a to, čo sa objavilo v tlači po rade ministrov, tak tam sa práve písalo o tom, že sa majú ničiť e, tie člny, o tom všetci písali. A to bola v zásade taká rýchla reakcia na veľký problém. E, verejnosť to vnímala pozitívne a pôsobilo to až takmer populisticky vlastne vyslať takéto posolstvo. V zásade to isté sa týkalo PNR po útokoch v Paríži, kde sa hovorilo o tom, že máme vytvoriť e, systém PNR pre EÚ. Hovorilo sa o silnej odpovedi na problém, ale nikto sa nezapodieval tým, či je to vôbec zákonné, či je to v súlade s medzinárodným právom, pravidlami EÚ. Takže ja to vnímam tak, že Rada ministrov ako keby sa unáhlila, vyjadrila, si, vyjadrila sa rozličnými spôsobmi a ako keby reagovali na to, čo čakajú občania, chceli tak silne zapôsobiť a hovoriť, že zvyšujú bezpečnosť občanov. Ale ide o to, že treba si to premyslieť, to súhľadie s medzinárodným právom, vôbec s interným pravidlami EÚ. A to je niečo, čo je veľmi znepokojujúce pre mňa ako poslankyňu Európskeho parlamentu. Jednoducho, ako narába s tou situáciou, ak Rada ministrov hovorí o veciach, ktoré možno sa nedajú zrealizovať Ambassador, please answer. Pán veľvyslanec, nech sa páči, môžete odpovedať na obe otázky. Dobre, tak najprv k tým dronom. Nemáme žiadnu špecifickú politiku. Možno preto, že je to ešte celkom nové, takže neexistuje európska politika v tejto oblasti a určite nie vo vojenskej oblasti, pretože niektoré armády drony majú, niektoré nie. No a prebiehajúca práca na úrovni EÚ sa zameriava na technológiu, na vývoj, európske technológie. Aby sme teda vyvíjali dróny. Aby sme to mohli robiť, pokiaľ sa tak rozhodneme. Čo nemá dočinenia s využitím, konkrétne vojenským využitím. Je tu ďalšia vec. Ako sa ubezpečíme, že to, že budú drony vo vzdušnom priestore, bude bezpečné? Tam nemám nejaké konkrétne posledné informácie, pretože to nie je moja oblasť, ale určite sa to robí v spolupráci s Všeobecnou správou bezpečnosti vzdušného priestoru. Ale áno, máte pravdu. V jednej chvíli sa budeme musieť pozrieť aj na to, čo vyplýva z medzinárodného práva. Čiže sledovať túto otázku z širšej perspektívy. No a otázka e, dôvodov migrácie je kľúčová a vysoká predstaviteľka sa veľmi jasne vyjadrila, keď povedala, že vojenská reakcia je iba jeden prvok a nie je to tá, tá reakcia. E, musíme e, hovoriť s krajinami pôvodu, krajinami tranzitu, preto sme na, na november naplánovaný mimoriadný summit s africkými krajinami a, a taktiež je dôležité, aby sme presmerovali um, financie na rozvoj práve na tie kľúčové dôvody, na tie dôvody migrácie. Čiže je potrebné sa tam venovať vzdelávanie a tak ďalej v krajine ako Mali a tak ďalej. Je tam dôležité rozvíjať e, právny systém, vzdelávací systém, aby sme sa nielen my angažovali s tými loďami a podobne do problému migrácie, už aj riešili až tých ľudí, ktorí už sú na mori, aby sa to riešilo v krajinách tranzitu či v krajinách pôvodu. No a pokiaľ ide o otázku pani Valero, samozrejme to vnímanie je dôležité. V novinách sa písalo, že EÚ bude potápať lode, to sme nikdy nepovedali. Keď sme riešili túto operáciu, tak to bolo robené veľmi pod, pozorne, starostlivo. No pre nás je zásadné, aby sme sa ubezpečili, že rešpektujeme práve migrantov, napríklad v rámci e, konvencie z Ženevy. A taktiež sme spustili diplomatické činnosti. Pôjdeme do Ženevy, budeme hovoriť e, s vysokým predstaviteľom OSN pre utečencov, Musíme sa ubezpečiť, že práva všetkých migrantov sú rešpektované, keď sa dostanú na naše územie. Avšak je potrebné, aby sme sa zavrli tým pádom aj e, otázkou udelovania azylu. Je to veľmi zložité, pretože je dôležité rozlíšiť, kto je ekonomický migrant, kto je utečenec, ktorý žiada o azyl, Musíme tým pádom spolupracovať aj s ďalšími agentúrami. Ja som hovoril s Frontexom, ale napríklad patrí som aj Europol. A chceme posilniť aj naše vlastné delegácie v Severnej Afrike, v týchto, týchto regiónoch a zostaviť tam sieť eh, kancelárií pre otázky migrácie. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Dúfam, že vás uvidíme aj na našich ďalších schôdzach, aj pri iných príležitostiach. Tento bod programu v tejto chvíli navrhujem za ukončený. E, urobme si krátku prestávku a prosím, prídite presne o 10.30, kedy začne verejné vypočutie z ktoré sa bude týkať kontroly vývozu zbraní. Je to veľmi dôležité verejné vypočutie, takže vás poprosím, aby ste tu na tých 10.30 boli.

Ladies and prosím, posadajte si. Zahajujem ďalšiu časť schôdze. No a nadchádzajúci bod nášho programu je verejné vypočutie s expertom pre kontrolu zbraní a máme tu troch vynikajúcich panelistov Prvý je Pierre Arnaud Leton, ktorý tu je za EAS a pracovnú skupinu pre kontrolu zbraní. Poprosím vás, aby ste nás poinformovali o aktivitách útvaru a štruktúre Potom tu máme pána Roja Izbistera. Ten nám povie stanoviska mimovládnych organizácií. Je tu za mimovládnu organizáciu Save World. A tretím panelistom je pán Jan Pierre, ktorý zastupuje aeronautiku a obranu. A sú to vlastne... Je to zástupca priemyslu, čo je naozaj veľmi dôležité, pokiaľ ide o otázku zbraní, ako ich kontrolu. Právne záväzný rámec pre EÚ v oblasti exportných kontrol e, zbraní je spoločné stanovisko. Parlament každoročne vypačováva prácu Naša spravodajkenia je pani Bodu Varero. A toto verejné vypočutie sa odohráva v rámci všeobecného rámca príprav na túto dôležitú správu. No a už teraz bez otárania dám slovo prvému panelistovi, pánu Letanovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. A ďakujem aj Európskemu parlamentu za túto príležitosť predstaviť vám prácu COARM. A taktiež inštitucionálny rámec, v ktorom sa COARM vyvíja, je to Council Working Party for Arm Export, čiže pracovná skupina Rady pre export e, zbraní ako viete, na rade máme viacero technických pracovných skupín a potom na vyššej úrovni je Koreper a potom na najvyššej úrovni je Rada ministrov. Čiže COARM je technická pracovná skupina, ktorá sa venuje e, exportu e, zbraní a od Lisabonskej zmluvy existujú dve pracovné skupiny, čiže COARM a ďalšie skupiny, ktoré sa venujú Ázii a Afrike. Tým predseda, e, trvalý zastupca SVČ. No a ja som predseda jednej z týchto e, pracovných skupín. COARM diskutuje a monitoruje uplatňovanie Európskeho rámca regulovaného vývozu zbraní. Ako ste, pani predsednička, povedali, tento rámec je v rámci pôvodného stanoviska 2008-944, bol prijatý v decembri 2008 a ako viete, spoločné stanovisko e, následuje za kodexom právania, e, ktorý bol prijatý v roku 1998. Z tohto kodexu správania e, e, smerom k spoločnému stanovisku, tak tam je cieľ rovnaký, promovať konvergencie členských štátov v oblasti vývozu zbraní a politiky vývozu zbraní. Čiže to ide o naozaj podporu konvergencií e, e, exportu Otázka, teda dôležité je uvedomiť si, že tá, tá, táto oblasť spada pod vnútroštátne právomoci, čiže existuje tento mechanizmus konvergencií, avšak v konečnom dôsledku táto oblasť stále padá pod vnútroštátnu právomoc. Ako je táto konvergencia konkrétne podporená v tejto chvíli? Je to založené na štyroch pilierov. v prvom rade kritéria spoločného hodnotenia rizik, je ich 8 a to je minimum, na základe ktorého členské štáty musia hodnotiť eh, žiadosti o eh, export zbraní a musia teda posúdiť týchto 8 kritérií, ktoré pokrývajú veľmi široký rozsah zahraničných politík, otázky ľudských práv, eh, otázky národnej bezpečnosti a tak ďalej. Čiže to je prvý oddiel. Druhý oddiel, spoločný rozsah Avšak ty, ty hovoríme o zbraniach, máme každý na mysli zbrania, ale patria tam aj helmy, tanky a tak ďalej, komunikačné, elektronické zariadenia, software, technológie. Toto všetko e, treba kontrolovať. Pokiaľ je to uvedené na spoločnom zozname EÚ vojenských zariadení, e, tento zoznam sa aktualizuje každý rok na základe rozhodnutí národných orgánov a príslušných orgánov. Tretí oddiel. Výmena informácií a informácie o, o destináciách koarm sa stretáva 10 krát do roka, viac menej raz za mesiac. A členské štáty e, diskutujú o svojich hodnotiach bezpečnosti, pokiaľ ide o konkrétne destinácie. Medzi jednotlivými koarmami, e-koármi, existuje stále možnosť vymeniť si informácie. No a štvrtý oddiel. Mechanizmus konzultácie. Na základe spoločného stanoviska EÚ členské štáty musia konzultovať v prípade, že sa rozhodnú poskytnúť možnosť transakcií, pokiaľ táto bola predtým popretá odmietnutá v inom členskom štáte. Čiže pokiaľ sa jeden členský štát rozhodne povoliť transakciu, ktorá bola v inom štáte e, odmietnutá, tak je dôležité, aby, e, aby došlo k hodnoteniu a tieto dva dotknuté členské štáty by mali dospieť rovnakému negatívnemu hodnoteniu. No a na záver, aká, ak, aké je to, o čom je to spoločné stanovisko, týka sa transparentnosti, každý rok členské štáty musia vypracovať údaje na úrovni EÚ, aby sa dal pripraviť a vydať, aby sa dala pripraviť a vydať výročná správa o vývoze zbraní. Kľúčoví aktéry, národné parlamenty, mimovládne organizácie a tak ďalej môžu na základe tejto správy hodnotiť kritériá týkajúce sa tých ktorých destinácií na základe čísel o vývoze zbraní, ktoré sa nachádzajú v správe a taktiež je tam počet týchto zamietnutí, počet konzultácií, ktoré prebiehajú v členských štátoch. Short, very short word on the review of the composition. It... Ešte krátka pripomienka Takisto tu išlo o po, tú podmienku z roku 2008, že vlastne by tu mala byť revízia po troch rokoch od prijatia, to sa vlastne aj robilo v roku 2012 a tie výsledky prvé, ktoré tejto revízie vzýšli, boli začlenené aj do ra- záverov rady v novembri roku 2012, na základe čoho potom to vyhodnotenie zo strany členských krajín na rade bolo také, že kompozícia ako taká je rozumná, ešte stále to, je, to kryje tie účely, pokiaľ ide o podporu konvergencie, ale pokrok sa dá zaznamenať, pokiaľ ide o implementáciu a predovšetkým implementáciu toho, čo som sa snažil zosumarizovať, to znamená tie notifikácie ohľadne, e, ktoré sa posielajú, ktoré sa dajú zlepšiť, pokiaľ je relevantnosť informácie, využiteľnosť Takže to sa zlepšilo. Takisto uvidíte aj to, tie, že tu budeme mať závery rady, pokiaľ ide o implementácii týkajúce sa zlepšení, ktoré boli urobené od roku 2012. A ešte jedna záverečná, veľmi dôležitá otázka. Ako viete, tá revízia sa udiala, takže zobrala do úvahy aj v kontexte dohody o zbraniach. Vieme, že 26 krajín podpísalo túto, túto dohodu, ale ešte neboli všetky ratifikované a budeme tu mať spoločné stanovisko, čo sme vlastne urobili v rámci Quartzmu, že sme pozmenili naše implementačné usmernenia, ktoré vlastne nazývame usmernenia pre spotrebiteľov, na to, aby sme e, zabezpečili informácie pre tie národné štáty a úradníkov tam, aby v základe takýchto usmernení vedeli, potom eh, sa vyjadriť správnym spôsobom. A takýmto spôsobom som sa dostal už aj na záver. Chcel by som vás informovať o tom, že nemáme nový rámec. Rámec zostáva ten istý, ktorý sme tu mali z roku 2008, ale máme tu, aspoň pre tú najbližšiu budúcnosť, zlepšené usmernenia, ktoré sú efektívnejšie, Máme tu aj zlepšenie nástroje, pokiaľ ide o komunikáciu medzi členskými štátmi. Takýmto spôsobom vlastne podporujeme ďalšiu konvergenciu a očakávame, ako to dopadne a tešíme sa na spoluprácu s Európskym parlamentom a vstupmi, ktoré sa dozvedáme napríklad aj tu, v tomto výbore. Takýmto spôsobom máme určite také vyhodnotenia týchto našich posilnení, ktoré sme našli pre tento problém. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Loton. Pán Roy Isbister je tu za Safe World. Ďakujem pekne. Ďakujem za možnosť byť medzi vami. Ako bol uvedené, ja pracujem pre organizáciu Bezpečnejší svet, Safer World, čo je vlastne medzinárodná nezávislá organizácia, ktorá má robiť prevenciu pred konfliktami. Moja úloha je, že ja som zodpovedný za oddelenie zbraní, kde sa jednoducho vedeme otázke šírenia zbraní a zneužívaniu konvenčných zbraní. Hypotéza, z ktorej vychádzam, ak to tak môžem povedať, je to, že súčasná, súčasný systém transferu a kontroly jednoducho neplní tú úlohu, ktorú by mal plniť a že musí sa vylepšiť, zmeniť trochu a dúfam, preberiem to postupne a dúfam, že sa mi podarí vás presvedčiť. Takže začnem tým, že sa vrátim trochu do histórie a budem sa venovať tomu, čo tu práve e, odznelo. Tým sa mi ušetrilo trochu času. Ak sa pozrieme napríklad na históriu toho, ako sme sa dostali do toho bodu, kde sme teraz, tak by som mohol súhlasiť v tom zmysle, že rozvoj odsúhlaseného režimu Európskej únie, to znamená systému, ktorý máme teraz, bol veľkým krokom v porovnaní s tým, čo tu bolo predtým. Ako zájdeme ešte hĺbšie do minulosti, a pozrieme sa na to, kde tu bola tá kombinácia skutočnosti chladnej vo, vojny, tak vlastne ten pocit, že ak ja niečo nepredám nejaké zbranie, tak niekto druhý to dodá, takže bolo tu takáto tajnoskárska, tak tajnoskársky obchod, tak to jednoducho viedlo k zlým výsledkom a pravdepodobne to najznámejšie bolo to, že už sme tu mali tie dodávky zbraní, kde bola vojna v Iráne, v Iráke. To zohralo veľkú úlohu, kde sme sa dostali k tomu ďalšiemu kroku, kde členské štáty sa rozhodli, že toto jednoducho nie je spôsob, akým sa bude pokračovať, že treba niečo v tejto zmysle urobiť a to zahrňalo aj to posunutie smerom k univerzálnym pravidlám, ktoré vychádzali z výsledkov, respektíve konsekvencií, ktoré boli vyhodnotené v kontexte tohto transferu. A to bol veľký pokus, taký základný po postup, pokus eh, v rámci Európy. Takže my sme boli veľkým podporovateľom existujúceho systému, teda nielen pokiaľ ide o implementáciu v celej svojej palete, ale mimoriadne teda pokiaľ ide o koncept ako taký, ktorý je za tým, ale ešte stále máme pocit, že možno tu bude ďalšia taká odvážna, ambiciozná vlajková loď, ktorá teda príde v júni. A tu mi, pri, tu mi zarezonovala myšlienka, ktorú kolega Skoármu povedal, že jednoducho export zbraní je cestovanie destináciou. To znamená, stále človek musí rozmýšľať, ako sa bude uberať a kam sa bude uberať. A tie kritéria, tých 8 kritérií, ktoré sa používajú, tie sú vlastne takmer totožné ako tie, ktoré sme tu mali v 98. roku v tom kondexe správania. A tie kritéria, ktoré boli v 91. v, Lisa- v Luxemburgu odsúhlasené 90. a v, Lis- v Lisabone, tak vlastne tam je jasne vidieť, že jednoducho zatiaľ sa neurobil taký veľký pokrok, pokiaľ ide o ten charakter tých kritérií, ktoré sme tu mali. A svet a Európska únia sa zmenili závažne od 91. a 92. roku a mňa prekvapuje, že či súčasný systém ešte dostojí tým odpožiadavkám. Ten vzťah medzi členskými krajinami v tejto oblasti v roku 1991 92 bol vlastne stav vzájomného podozrievania, tajnoskárstva, rozhovorov s úradníkmi, ktorí boli teda k dispozícii v tom čase, kde európske členské štáty, keď úradníci sa spojili, vlastne si sadli na stôl a jednoducho nemali si čo povedať, pretože tu bolo veľké podozrievanie a ak ja vám dám teda informácie, taký bol princíp, tak niekto druhý to môže neužiť. Takže odtedy sa veci zmenili už závažným spôsobom, lepšie. Áno, boli tu určité snahy revízie, zmeny, ale možno tá veľká otázka, ktorá tu je, tak je, že či sa, e, či sa svet nejako mení v prospech náš, alebo nie v náš prospech. Takže ten kódex, ktorý bol odsúhlasený v 98 roku, to bolo dobrá vec. E, vlastne uberáme sa k spoločnému stanovisku od 98, takže to je ďalší pozitívny krok, ale išlo tu skôr o štatút, išlo to tak o podstatu. A odtedy vlastne sme sa dostali k tej revízii spoločného postupu kódu a bol som trochu prekvapený, že vlastne táto revízia zistila, že jazyk znenie tohto kódu bol dokonalý, takže nedošlo tu k žiadnej zmene, pokiaľ ide to spoločné stanovisko Pozíciu A potom tu máme tú druhú fázu, kde vlastne sme to počuli už pred rečníka, to zabezpečilo určitú zmenu, ale tá zmena vlastne bola relatívne malá, sústredila sa skôr na to, ako to tu odznelo, aby sa Európska únia zosúladila s dohodou o predaji zbraní a vlastne vychádza sa tu v tomto aj z tých mechanizmov zdieľania údaj, takže to je takisto pozitívny krok, s tým môžem súhlasiť. Ale pokiaľ ide o tie kritéria, tak vlastne tu preskúmali iba dve kritéria, hĺbšie a jedno z tých kritérií, jedno z tých kritérií, ktoré si vyžiadalo najväčšiu pozornosť, bolo číslo 7, kde sa hovorí o diverzii. A ako vlastne tu bolo už povedané zo strany niekoho, že je dôležité, že taký kľúčový bod tejto revízie sa sleduje predovšetkým ten spôsob, ako iné štáty sú v kontakte s kontrolou exportu zbraní na úrovni Európskej únie. A to je práve ten problém, ak tu máme nejaký problém. Takže nemali by sme sa pozerať dovnútra na jednotlivé kroky členských štátov a vnímať teda, či sa ich práva nemá nejako pozmeniť alebo nie. Myslím, že takisto tu bola zaujímavá zhoda časovania, načasovania, pokiaľ ide to stanovisko komisie a mali sme tu arabskú jar, arabské povstania, ktoré sa v tom čase udiali. Práve v tom kontexte, že ja som anticipoval, že toto by mohlo jednoducho skutočne zažiariť na súčasnom nebi tých overených postupov a príjme členské štáty, aby urobili nejaké zásadnejšie zmeny ale nemali sme tu nejaké zásadné zmeny do posiaľ, aspoň takto vnímam ja, teda minimálne pokiaľ ide o znenie a jazyk, ktorý vlastne štruktúruje tento režim a pokiaľ ide aj o konkrétne kroky. Takže v roku 2010 sme mali 8 miliárd eur, ktoré išli do licencií zbraní, pokiaľ je transfer zbraní do Blízkeho východu a Afriky. To je 20, 25 celkových licencií Európskej únie. Rok 2013 to ešte bolo navýšené na 9,5 miliardy eur, čo vlastne je 26 celkového balíčka, takže ani tu nie je nejaká veľká zmena. A to sa samozrejme dá porovnať z roku 2013, kde tu máme v rámci Európskej únie obchod s licenciami, kde sme to mali na úrovni 10 a 3 štvrte miliardy. Takže je to síce o miliardu viac, ale je to 29% v porovnaní s tým, čo sme dali do Blízkeho východu. Čo si myslím, že je trochu prekvapujúce. A keď sa teraz pozrieme eh, na tie e, intervencie, ktoré sme tu mali v Jemene, vzhľadom na tú zúfalú humanitárnu situáciu, ktorú tu máme, a spochybniteľnú taktiku, ktorá bola uplatnená dodávka militárnych eh, vojenských zbraní účastníkom tohto konfliktu, e, v tej koalícii sádskej, e, ktorú vedie Sáds... Napríklad Spojené kráľovstvo poskytlo e, licenciu na bomby, ktoré sa využívajú aj v lietadlách v tomto konflikte. Ak som to správne pochopil, tak tu bude ďalšia licencia, ktorá bude pre takéto bomby poskytnutá Spojeného kráľovstva čoskoro. Takže to je iba jeden z tých príkladov. Uh, ale ako teda ten systém vyzerá? Ak systém má určité problémy, tak aká je tá štruktúra súčasnosti, ako to má vlastne fungovať? Kolega už na to poukázal. Máme tu štyri kritéria, kde vlastne sa vyhodnocuje takýto, takáto evaluácia. Máte tu jasné riziko nejakých konfliktov, napríklad zneužívanie ľudských práv alebo ohrozenie mieru regiona, v regióne tak tedy vlastne sa zamietne takáto licencia. Potom sú tu ďalšie štyri kritéria, ktoré musia byť zobrané do úvahy a to sú záležitosti také, čo napríklad prístup k medzinárodnému právu alebo riziko diverzie alebo otázky poškodenia udržateľného rozvoja. Takže to posudzujeme prípad od prípadu, znamená každý transfer je vyhodnotený na základe vlastných zásluh, ale pokiaľ ide o kritérium 60, sa pozeráme na porušovania medzinárodného práva a terorizmus, tak tam sa pozeráme na tú primateľskú krajinu ako celok, z takého holistického hľadiska vnímame. To znamená, tu vyhodnocujeme tie rizika, ktoré sú spojené s konkrétnym transferom. A má to mať univerzálnu aplikovateľnosť, to znamená, všetky primateľské krajiny majú byť predmetom tých istých štandardov a pravidel. Takisto tu je ešte jedno z tých kritérií, ktoré, číslo 5, kde sa hovorí o národnej bezpečnosti. To je také e, permisívne kritérium. Ak tu teda je nejaký pozitívny dopad na národnú bezpečnosť, tak by to mohlo byť jeden z dôvodov, prečo sa tento transfer urobí. To znamená, nemôžu sa tu prehľadať však riziko, pokiaľ ide ľudské práva, ani pokiaľ ide o narušenie regionálneho mieru a stability. Takto sa berú do úvahy aj hospodárske, priemyselné a obchodné záujmy, ale to by jednoducho nemalo byť v ceste, pokiaľ ide o tie kritériá, ktoré som spomenul. To je veľmi dôležité povedať. Takže vychádza to vlastne z tých rizík, aké sú tu možnosti, že by jednoducho niečo zlé mohlo nastať v budúcnosti v danej krajine. Kde ten systém vlastne teda nefunguje, ak teda nefunguje, ako nefunguje, a ja to poviem celkom jasne, nie vždy teda je taká situácia, že by nefungoval, systém funguje vo väčšine prípadov, ale kde si myslím, že jednoducho trochu nefunguje, je, že tu máme taký krátkodobý prístup k vyhodnocovaniu rizika. Pozera sa to iba na bezprostredné riziko vo všeobecnosti, tak to vnímam ja. A vlastne to riziko vychádza z dôkazov z minulosti alebo zo súčasných porušovaní pravidel, aspoň vo väčšej miere, tak to tomu je pretože riziko vlastne má dopad aj na budúcnosť. Keď vyhodnocujete rizika, tak musíte pozrieť aj do budúcnosti a nie je to iba o to, čo sa udialo v najbližšej minulosti. Bolo tu viacero prípadov, kde sme mali napríklad nedostatok dôkazov, ktoré sa vnímalo ako nedostatok dôkazov. A tým vlastne e, národné jurisdikcie vlastne vnímali e, to na základe toho, že povedali, nemáme dôkazy toho, že by tu bolo nejaké porušovanie, ale to je vlastne veľmi veľký krok. Ešte potrebujeme na to, aby sa povedalo, že ak nie sú dôkazy, tak je to bezpečné, pretože máme viaceré informácie, ktoré môžu naznačovať, že tu je možno nejaké zneužívanie pravidel, alebo sú tu nejaké nezrovnalosti a to už treba vnímať ako určitú hrozbu. Takisto tu máme prípady, kde štát jednoducho uvedú, neboli tu žiadne dôkazy zneužívania napríklad našich konkrétnych zbraní, ktoré sme exportovali v minulosti. Možno tu bolo zneužívanie iných zbraní, e, ktoré prišli z iných zdrojov, ale ako to ja vnímam správnym spôsobom, pokiaľ je o podstatnenie takýchto exportov, tak to sa častokrát ignoruje. A to krátkodobé voči dlhodobému tieto dve kritéria, to je skutočne ťažké vyhodnotiť. Viem si predstaviť, že ale tá arabská jar, tak tam sme jednoducho zlyhali, to je jasný príklad. Mali sme tu napríklad režim, ktorý môžeme vnímať ako taký krehký a to z dlhodobého hľadiska, že exporty zbraní išli do konkrétnych regiónov, kde sa s nimi nič vlastne nedialo, ale vždy bolo riziko, že keď sa niečo pokazí, tak sa to teda vážne pokazí a bude tam veľký problém. Takže to sú otázky, kde jednoducho mm, napríklad došlo k prípadom, kde sa veci zhoršili veľmi rýchlo. Napríklad mal som kom- rozhovor s predstaviteľom Koarmu, ktorý mi povedal, že čo si myslíme, že čo by sa urobil, ak by Gaddafi umrel, aj keď zomrie v miery vo svojej posteli. Ja som si myslel, že to je veľmi zaujímavá otázka v tom, svojom, v tej, v tom kontexte, ale tie kritéria jednoducho musia uh, ísť ruka v ruke s, s tými peniazmi, ktoré sa vykladajú na tento konkrétny účel. A to vidíme, že v Blízkom východe jednoducho nie je tak. Ďalší rozhovor, ktorý som mal s iným úradníkom z Koarm, mi povedal, že svojho času naše žiadosti pre, teda žiadosti pre licencie prídu a keď sú zamietnuté, tak potom vlastne predstaviteľia konkrétnych firiem pôjdu trochu vyššie v rámci tej hierarchie, to znamená až na úroveň politickú a požiadajú o politickú zaangažovanosť v takomto rozhodnutí. A čo mi vtedy povedali, že to sa teraz momentálne mení a že tie diskusie na politickej úrovni sa momentálne dejú už predtým, než vlastne takáto žiadosť o licenciu príde. To znamená, e, už vopred je tu intervencia zo strany politickej na tú nižšiu úroveň, aby bolo rozhodnuté, ako sa bude postúvať. To je možno iba jeden z príkladov, istotne to je iné v jednotlivých krajinách a nenaznačujem, že to je jednoducho zneužívanie priemyslu, alebo že to je nejaký zlý priemysel. Priemysel ako taký je tu na to, aby si aby e, sledoval svoje vlastné záujmy. A tomu tak aj má byť. To je dobré aj pre vlády na to, ale vlády musia jednoducho násúť vyváženosť medzi týmito záujmami a tým, čo, čo sa snažia. Ale tie kritéria a ten systém založený na kritériách, to musí jednoducho fungovať tak, kde jednoducho e, by všetko malo fungovať. Ale ako náhle sa tie záujmy hospodárske prevýšia ak tu dojde k určitej nerovnováhe, tak to jednoducho sa odzrkadli aj k tým kritériám. Tak vtedy jednoducho to celé nefunguje. Takže ak tie strategické ekonomické e, faktory sú dôležitejšie zrazu, ako napríklad situácia, ktorú sme mali v Afrike, alebo vzťahy s Ruskom, alebo na Blízkom východe. Vidíme, že finančná kríza vytvára určitý trh na jednotlivé členské štáty a takisto spomenul kolega, že pokiaľ ide o režim v rámci Európskej únie, tak tu ide predovšetkým snaha dosiahnuť túto konvergenciu, ale ja mám pocit, že konvergencia ako taká momentálne trošku škrípe a snaha tu je dosiahnuť skôr divergenciu a to vzhľadom na tie externé vstupy, ktoré tu máme. Takže možno niektoré členské krajiny nie, nemajú až taký významný zbrojárenský priemysel vo vzťahu k celkové, celkovému blahu v tejto oblasti. Alebo jednoducho tu dochádza k takému kontinuálnemu postupu, ako to bolo v minulosti a ten tlak zrazu na vývoz, ktorý prichádza, tak ten vnímajú ako niečo, čo tu predtým nemali. A takisto tu bola otázka, ktorá sa venovala e, spôsob, ako sa vnímajú tieto právne záväzné pravidla. Vidíme, že tu je stále menšia taká uvedomelosť ak ideme smerom nahor v rámci toho rebríka hierarchického, to znamená politici v rámci členských krajín Európskej únie hovoria napríklad, tá a tá krajina nie, nie je na ne uvalené embargo, takže je legitímne predať tam zbranie. A toto nie je jednoducho e, podstata tých spoločných, e, toho stanoviska spoločných postupov. Napríklad predaj z lode Francúzska do Ruska, ten Mistral. Videli sme, že tu došlo k určitým sporným situáciám a čo sme tu videli, tak to bol skôr ten celkový kontext, diskurs toho predaja. Vo Francúzsku napríklad nevideli nikoho, kto by jednoducho bol poukázal v tom čase na tie spoločné kritéria. Celá diskusia bola e, v inom duchu. Ironiou však bolo to, že pokiaľ ide o, tú, o to poukázanie na tie spoločné pozície, spoločné stanovisko, ktoré máme, tak to zišlo zo strany Ukrajiny a nie zo strany krajín Európskej únie. Dokonca sme tu mali napríklad aj prípad Ruska, ktoré poukázalo vlastne na to spoločné stanovisko, kde sa hovorilo teda o predaji, a pokiaľ ide o ozbrojené vozidla a tanky e, z Maďarska do Ukrajiny. Takže ako môžeme sa zlepšiť, kde máme také možnosti zlepšenia. Hovorili sme tu o takej úsvetovosti, pokiaľ ide to vyhodnocovanie a chcel by som to vnímať v kontexte Izraela a Gázy. Môžeme si uvieť ďalší príklad, vlastne, kde vnímame politiku uvedelovania licencií. Predsa len členské štáty majú svoje vlastné pravidla, niektoré sú prísnejšie, niektoré menej prísne, ale máme tu predsa len niektoré prípady, kde vlastne tá prísnosť, pokiaľ ide to licenčného procesu, tak ten je taký nie veľmi ustálený, pokiaľ ide o mieru napätia napríklad v Gaze. A komunita mimovládnych organizácií, tak my už celé roky a minimálne 10 ročie proklamujeme, že v istom momente sa tie veci znovu pokazia. To nebude fungovať, bude to problém, budú ďalšie problémy, pokiaľ ide o Gázu. Nevieme, kedy to nastane, mne to sa nedá presne povedať, ale myslím si, že je vysoká pravdepodobnosť, že tu budú problémy z dlhodobého hľadiska a ak by sme mali dlhodobý prístup, tak by tu bola väčšia uniformnosť, pokiaľ ide riešenie týchto problémov v časopriestore. Pokiaľ ide o tú analýzu v dvoch fázach, myslím si, že je dôležité to spomenúť a chcel by som povedať, že tu ide vlastne aj určité zábezpeky pre ehm, poistovací priemysel, totiž to ide o pravdepodobnosť nejakej udalosti a potom následky tej udalosti. Mm a na základe toho sa vypočíta vlastne poistné. Myslím si, že bolo veľmi prospešné, keby členské štáty mohli vlastne začať e, používať tento dvojstupňový proces. Totižto ja si myslím, že pokiaľ ide o kalkuláciu a riziko je nízke, tak potom to rozhodnutie bude v prospech exportu, aj keď dopady toho rizika by mohli byť extrémne vysoké, a myslím si, že bolo by veľmi prospešné, keby sa obidve tieto veci spojili do jedného procesu. A myslím si, čo by, ešte, čo by ešte bolo prospešné, keby členské štáty sa mohli zapodievať myšlienkou uľahčenia, zjednodušenia, keby sa do toho viac pustili. to, tu ide o to, že vlastne e, toto siaha ďalej ako vlastne spoločná pozícia EÚ a pokiaľ ide o dohoda o obchodovaní so zbraňami, kde, kam sa pripojilo 26 členských štátov. Tam ide otázku uplatňovania jednotlivých kritérií a tu ide o to, že nielen či využijem toto zariadenie na porušenie ľudských práv, ale že prostredníctvom vlastnenia umožní mi to, alebo zvyš pravdepodobne sa budem správať nejakým spôsobom, ktoré uľahčia porušovanie ľudských práv. Pokiaľ ide o Saudskú Arábiu a to, ako sa pristupuje k väzňom, to je jeden z príkladov, kde jednoducho isté zariadenia EÚ sa síce nevyužívajú v rámci porušenia ľudských práv, ale umožňujú, aby štát sa správal istým spôsobom, ktorý je problematický z hľadiska ľudských práv. Myslím si, že je tu istý priestor pre viac kritérií, nové kritéria. Klasickým príkladom je korupcia, kde môžem jednoduchým spôsobom navrhnúť kritéria pre korupciu. Myslím si, že bolo by to prospešné. A tam ide o to, že ak sa to potom označí ako jasné riziko korupcie, tak potom by ste vlastne nevykonali ten transfer. Vlády boli kritizované, lebo povedali, že je veľmi zložité dokázať korupciu, ale tá celá pozícia EÚ sa neopiera o dôkazy, ale o analýzu rizík a samotný proces. A zároveň si myslím, že pokiaľ ide formulácie, ktoré sa týkajú riadenia, to je tiež veľmi dôležité. V tých nových úsmerneniach, ako o tom hovoril predrečník, tam sa to tiež spomínalo a ide o to, kde sa to bude uplatňovať. Bude sa to uplatňovať iba vo vzťahu k tým najchudobnejším, príjmajúcim štátom, malo by to byť prospešné. A potom je tu ešte taká zložitejšia záležitosť, taká širšia, a to je koncept politickej legitimity, podpory tyranie, despotizmu, útlaku, môžeme to označiť akokoľvek, a tu ide o predaj zbraní štátu, ktorý je uznaný ako autoritársky, alebo sa ráta s tým, že bude takto postupovať. A takto vlastne sa im poskytne určitá schopnosť, kapacita, možnosť toho štátu, aj podkopával možnosti na politické protesty, pokojného charakteru, pokojnú politickú opozíciu. A myslím si, že to je niečo, čo je zložité ale je to iste niečo, čím sa musíme zapodievať a myslím si, že ide o to, ako riešiť exportné kontroly, pre všetkým na technickej úrovni. Samozrejme, mu, musíme ísť aj tou cestou, ale dôležité je aj istou politickou cestou poskytnúť politické líderstvo a môžu byť určité problémy, ktoré sa budú opakať v budúcnosti. Tu sa dostávame do oblasti veľmi zložitých otázok, pokiaľ ide o národnú obranu, využitie zbraní na, e, vnútri štátu a tu ide aj o to, aký to má vplyv na ekonomiku štátov. Isté bolo dobré diskutovať o tejto téme, ale zatiaľ nebola veľká ochota. A pokiaľ ide o ten spomínaný prípad Jemenu, ktorý je aktuálny, prepačte, hovorí predsedníčka. Um, pán Isbister, mohli by ste sa dostať záveru, lebo samozrejme bude ešte druhé kolo. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, takže ja by som iba chcel poukázať na ten príklad Jemenu. A tam je taká závislosť na predajoch e, do regiónu a investícií do regiónu, že vlastne potom štáty tak povedať sú nútené k istému postupu a ide o to, či je to zlučiteľné so spoločným, spoločnou pozíciou. A potom je to taký ten saudsko-arabský prípad, kde je memorandum porozumenie medzi Saudskou Arábiou a Švédskom, kde bola všeobecná reakcia komerčného sektoru vo Švédsku, ktorý bol znepokojený tým, že ak by sa zrušilo to memorandum o porozumení, bude mať vplyv na švedský priemysel, bez ohľadu na to, či to je pravdou alebo nie. Ide o to, či EÚ a členské štáty sa chcú ocitnúť v takejto pozícii, kde vlastne všeobecné ekonomické blaho bude potenciálne vystavené na milosť a nemilosť predajom zbraní do autoritárnych režimov. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Jan P. Of... Ďakujem pekne. Dostávame sa k ďalšiemu rečníkovi. Je to pán Jan P., ktorý zastupuje asociáciu Aerospace a, a obranného priemyslu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, poslankyne poslancov. Veľmi rád, že môžem dnes prísť medzi vás a môžem hovoriť o týchto témach zastupujeme asociáciu obranného priemyslu, ako iste viete, civilné letectvo je tiež súčasťou našej činnosti a je to aj prepojené s touto témou. Chcel by som povedať, že my zastrešujeme niekoľko tisíc e, spoločností a potom tu máme ešte aj u nás národné asociácie, takže máme priamých členov a zastúpených cez národné asociácie v celej EÚ. Pokiaľ ide o samotnú tému exportov, pokiaľ ide o trhy so zbroj, zbrojným tovarom, sa o tom hovorilo, tento trh je veľmi odlišný od ostatných e, tovarových trhov. Sú to špecifické tovary, tu ide o udelenie exportných licencií a to je súčasťou otázok, ktoré sa týkajú zahraničných politík samotných štátov. Pokiaľ ide o exporty zbraní mimo EÚ, vlády sú častokrát priamo zapojené do rokovaní a vždy sa zapodievajú takou širšou bezpečnostnou perspektívou, či je to zlučiteľné s cieľmi samotných vlád. Pokiaľ je túto osobitnú situáciu, ktorá súvisí s extrémnymi politikami daných členských štátov, v zásade to vplyvňuje profitabilitu zbrojárskeho priemyslu. Keď si pozrieme to, čo sa udialo prebo posledných 25 rokov, takže od konca studenej vojny vlády všetkých členských štátov, ktoré produkujú zbranie, idú viac cestou bežných ekonomických operátorov. Sú tam súkromné subjekty, ktoré sú konkurencieschopné a neopierajú sa o subvencie, viac sa spoliehajú na export a čoraz viac to tak bude. No a paralelne, keď si pozrieme úroveň rozpočtových výdavkov v Európe, Ide o národné rozpočty, ktoré klesajú. Pokiaľ ide o výrobné objemy, tie tiež klesajú. A je tu vplyv na rozpočty jednotlivých štátov a potom tu nastávajú výzvy pre na, naše spoločnosti. Export je čoraz dôležitejší pre prežitie podnikov. Pokiaľ ide o výzvy, s ktorými sme konfrontovaní, nemôžeme exportovať, ak vnútroštátne orgány neposkytnú autorizáciu pre každý jeden predaj. Myslím si ale, že tu ide o podstatne viac, totižto európska strategická nezávislosť sa tiež spolieha na to, aby sa zabezpečila dobrá úroveň priemyselného výrobného know-how na európskom území. A toto je veľmi zložité, ak, bude, ak je tak málo domácich e, zákazok. Takže vidíme, že je dôležité, aby sme sa vrátili k zásadnej otázky, je to vec politického výberu a o tom musíme diskutovať, a síce či Európa si chce zachovať istú mieru strategickej autonómie a ak odpoveď na túto otázku je pozitívna, v akých oblastiach by to bolo, aké technologické a priemyselné schopnosti potrebujeme na to, aby sa to podarilo zabezpečiť a potom čo vlastne chceme vykonať na to, aby sme zachovali tieto schopnosti a aké dôležité sú pre nás vývozy v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o spoluprácu na európskej úrovni a pokiaľ ide o ten tlak, ktorý sme e, zažili, pokiaľ ide o vnútroštátne rozpočty a pokiaľ ide o e, situáciu, keď je dôležité produkovať jednotlivé generácie bezpečnostných systémov, a tu ide o otázku spolupráce v rámci EÚ. Spolupráca nie je vlastne už alternatíva, je to nevyhnutnosť ale ak zabezpečíme viac spolupráce, je veľmi jasné, že exporty a nadalej zostanú kritickou súčasťou celého biznis scenára a ide o to vlastne do akej miery je to akceptovateľné pre členské štáty. To znamená, že je zásadné, aby partnery na spoluprácu sa mohli spolnúť na to, že e, žiaden členský štát nebude blokovať export komponentov do iného členského štátu, ak vlastne celý ten konečný produkt je plánovaný na vývoz. To sú určité výzvy, ktoré tu vidíme v praxi. Ak sa to nevyrieši, tak e, môže nastať situácia, že európska spolupráca sa bude redukovať a nastane to rýchlo. To znamená, že členské štáty sú kľúčoví aktéry. Členské štáty musia nájsť určitý spôsob, ako zabezpečiť, aby vnútorné transfery e, subsystémov boli zabezpečené počas životného cyklu samotného projektu spolupráce. Pokiaľ ide o samotné pravidlá, vývoz zbraní, ktorý podlieha vnútroštátnej legislatíve EÚ, ako sme už vlastne hovorili, a to sa odzrkadlo na spoločných princípoch spoločnej pozície EÚ z roku 2008, čo je o to dôležitejšie z hľadiska priemyslu. Vývoz zbraní sa opiera o smernie politik kde ide o režimy multilaterálnych kontrol. No a aby to ešte bolo komplikovanejšie, a členský štát EÚ, pričom musíme si uvedomiť, že nie všetky členské štáty sú súčasťou rovnakých multilaterálnych režimov, to znamená, že je to taká zlátanina systémov. Tie členské štáty, ktoré sú súčasťou toho multilaterálneho kontrolného režimu, tak e, tieto vytvorili vo svojej legislatíve veľmi komplexné a vzájomne odsúhlasené zoznamy ktoré sa týka exportných kontrol a to sa týka napríklad lietadiel až po vojenské lode, komponenty, technológie a tak ďalej. Jeden z najdôležitejších aspektov pre priemysel v rámci podnikateľskej aktivity je jasnosť, spoločnosť, predikabilita. Pokiaľ ide o tie vnútroštátne systémy kontroly exportov, a to je veľmi dôležité. Takže Takto vlastne môžem zabezpečiť transparentné kontroly a biznis plány. So if we take a quick look at the global scene, keď sa pozrieme, aká je globálna situácia, pokiaľ ide o najväčších 5 dodávateľov zbrojných systémov v období 2009-2013, tak vidíte, že je tam vlastne USA 29 celkových globálnych exportov, Rusko 27, potom ide Nemecko, Čína, Francúzsko 7, 6 a 5 Takže pokiaľ je prvú peťku dodávateľov, tak pokrývajú viac ako 70 celkových globálnych exportov. Pokiaľ ide USA a Rusko, tvoria 51 celkového exportu zbraní. Z tohoto hľadiska niektoré členské štáty postupujú intenzívnejšie, pokiaľ ide o export, využívajú viac možností, pokiaľ ide o dodávateľské reťazec že náš priemysel pôsobí multinárodne, častokrát globálne. A toto je veľmi dôležité z tohoto hľadiska, z viacerých dôvodov. Jedna vec sa týka toho, že môžeme zahranične pôsobiť. Máme tu určité globálne pôsobenie pokiaľ dodavateľskej reťazec, máme tu aj regulatórne etické štandardy, máme tu jedno, riešime to prostredníctvom etického kódexu a požiadaviek v rámci zadávania a obstarávanie. Pokiaľ ide o našich členov, naše organizácie, sú pevne presvedčení, že biznis, etika a integrita sú veľmi dôležité, tak teraz ako aj do budúcnosti. To znamená, že pokiaľ ide o aktuálne globalizované trhy a pokiaľ ide o podnikateľskú etiku, tá je veľmi dôležitá, ako sme počuli, a je to veľmi dôležitá konkurencieschopná, konkurenčná výhoda. Preto v roku 2007 naša organizácia prostredníctvom nášho etického výboru, ktorý voláme BEC, navrhol spoločné priemyselné štandardy. Je to dokument, kde je uvedená nulová tolerancia, sú veľmi prísne štandardy, ktoré sa týkajú uplatňovania procesu due diligence, pokiaľ ide o uzatváranie kontaktov s tretimi stranami. Vyžaduje si to aj zabezpečiť súlad s programami v boji proti korupcii a toto je overované našimi vnútroštátnymi asociáciami a podarilo sa to implementovať viac ako 400 podnikoch v Európe. No a my sme chceli ešte o krok ďalej, to znamená, že v roku 2008 spolu s Americkou federáciou, čo je náš partner, sme vytvorili a zahájili medzinárodné fórum, ktoré sa týka BAK, zaoberá sa etickým kódexom podnikov, tu ide o skúmanie politik a podnikateľskej etiky a šírime povedomie a uznávanie o týchto otázok, otázkach. Ešte stručne k Arm Trade, Trade Treaty. Ako sa vlastne spomínalo, európsky obranný priemysel považuje za dôležité zabezpečiť súlad exportnými kontrolami bez ohľadu na to, kde pôsobíme vo svete. Väčšina nášho priemyslu vlastne už teraz má takéto programy zabezpečené a sú podstatne širšie, ako vlastne hovorí medzinárodná legislatíva, tak je to uvedené v ITT a ako aj inde. No a keď si pozrieme, aká je globálna situácia, pokiaľ je kontrolu vývozu, Vidíme, v tom určite nedostatky, ktoré je dôležité riešiť a pokrok na tej úrovni je veľmi dôležitý. A musíme zabrániť nelegálnemu obchodovaniu a negatívnym účinkom, ktoré by s tým súviseli. To je absolútny predpoklad na to, aby sme pracovali a zabezpečovali spoločné úsilie. Je to dôležité aj z toho, aby sa zabezpečila rovnosť šanci, aby sme vedeli, kto má vlastne prospech z toho celého. Preto pokiaľ ide o európsky priemysel, vítame ITT, pokiaľ ide aj o opatrenia, pozbudenie pre štáty, ktoré sú e, signatármi a ide tu o boj proti nelegálnym aktivitám. Sme presvedčení, že pokiaľ ide ITT, tak tam sa zvýši úroveň, pokiaľ ide o regulácia, pokiaľ ide o obchodovanie so zbraniami z globálneho hľadiska. A tu ide o to, aby všetky naše vlády to ratifikovali a zabezpečili podporu a širokú účasť a implementáciu aj na úrovni iných štátov. My nechceme, aby legitímny obchod bol ohrozovaný a tu ide aj o problematiku embarga voči nejakým destináciám a bránime sa tomu, aby sa porušilo medzinárodné právo. To znamená, že ITT zvýši štandardy a pokrie aj tie oblasti, ktoré momentálne nie sú riešené. Pre náš priemysel to veľmi pozitívna, vítame to ako na dobrý postup. Myslím si, vláda mala zapracovať taký otvorený vládny prístup, pokiaľ ide o snahy, pokiaľ ide implementáciu ITT a pokiaľ ide o vnútroštátne obranné priemysly musia byť zapojené do jednotlivých zmien a získať všetky potrebné informácie. Pokiaľ ide priemyselné odvetvie, aktuálna implementácia znamená obrovské výzvy, pokiaľ dosiahnutie súladu vo všetkých jurisdikciách, tam, kde pôsobíme. Preto akákoľvek iniciatíva sa musí zameriavať na to, ako vytvoriť medzinárodné benchmarky a vítame ich. No a pokiaľ ide o ATT, aj keď je na medzinárodnej úrovni implementované, je v súlade aj s vnútorným trhom EÚ. Takže pokiaľ by som to mal zhrnúť a povedať, ako je na tom priemysel, povedal by som, že zbrojársky trh je politickým trhom, to si musíme uvedomiť a zobrať to do úvahy. Znižovanie nákladov EÚ následu, tú, ktorému došlo v uplynulých 5 rokov, je dôležitý prvok. Export je naozaj zásadnou časťou priemyslu. Európska spolupráca závisí od vnútorných transferov EÚ, ktoré v rámci členských štátov nesmú byť blokované. To je naozaj dôležité. A pokiaľ ide o globálny e, regulačný systém, ten je naozaj komplikovaný, čo je pre priemysel e, problematické. Existuje naozaj mimoriadne množstvo regulácií, pravidiel, ktorými eh, musíte byť v súčinnosti. čiže priemysel potrebuje jasnosť, predvídateľnosť, obchodných partnerov či trhy krajiny nezmeníte za noc, to sú zdlhavé procesy. Obchodná etika je pre priemysel dôležitá a najďalej dôležitá ostane podporujeme ATT. Určite to je krok správnym smerom. Ďakujem. Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne, pani. Otváram priestor pre diskusiu. No a potom, ako zodpoviete otázky a pokiaľ budeme mať čas, tak si dáme ešte druhé kolo prejavov. No ale teraz otázky. Prv, ako prvá má slovo pani Bodu Valero, ktorá je e, spravodajkyňou pre ja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po švedsky, takže počkám, kým si nasadíte slúchadlá. Bolo veľmi zaujímavé si vypočuť vaše príspevky. Trošku mi tu chýbajú niektoré veci a síce ide o to, že Mm, Roy o tom hovoril, myslím si, že je sa zohľadniť situáciu v príjmajúcej krajine. To znamená, že tu ide o určitý materiál, ktorý má isté špecifické využitie a ide o to, vlastne na čo sa má využiť takýto materiál, to musí byť známe. A vychádzajú z toho účelu sa povie áno alebo nie, No a tu samozrejme zohrá úlohu aj situácia v príjmajúcej krajine. To znamená, že nejde len o samotné použitie alebo účel použitia materiálu. Spomínali ste trochu aj Švédsko, ako aj to memorandum o porozumení. Vo Švédsku sme vypracovali nový návrh zákona, ktorý sa týka toho, že by sa mala hodnotiť situácia v príjmajúcej štáte, či je to autoritárny štát alebo demokracia, na to, aby sme vlastne mohli lepšie pochopiť eh, tú argumentáciu, prečo sa nejaký tovar nemá predať do nejakého štátu. No a tu práve ide o politické rozhodnutia a my ako politici musíme stanoviť pravidlá hry, ktoré sa týkajú toho, ktoré krajiny považujeme za akceptovateľné ako prijímajúce. Tu nedie len o samotné použitie toho materiálu, a napríklad pokiaľ Saudskou Arábiu to je krajina, kde 50 obyvateľstva vlastne nemá žiadne práva. To je vlastne tiež niečo, čo musíme zohľadniť. No a teraz vo Švedsku, keď sme teda vypracovali ten návrh, ten ide ešte ďalej. Už aj v minulosti sme išli ďalej, ako to bolo vlastne bežné a dostávame sa k situácii, o ktorej hovoril aj Pierre. A Možno je potom zložitejšie pre niektoré štáty spolupráca so Švédskom, kde tá situácia je tak povedz prísnejšia, ako je v tom spoločnej pozícii. No a asi najlepšie bolo, keby sme mohli sa z politického hľadiska vyjadrovať jasne a zamyslieť nad tým, či nemáme niečo zmeniť. Musíme vnímať tú širšiu perspektívu, pokiaľ ide o to, čo má byť vlastne dôvodom pre povolenie obchodovania alebo nie. No a potom sa hovorilo o otázke trhov, hovorilo sa aj o tom, akú úlohu zohráva priemysel. Pre priemysel trvá to pomerne dlho vybudovať priemysel, aby získali prístup na niektoré trhy. Niekedy je to skutočne niekoľkoročná práca, ak chcete predávať nejaké tovary do Blízkoho východu. No a teraz jednoducho tá situácia na Blízkom východe je veľmi zložitá a vieme, že časť tých zbraní, ktoré sme svojho času predali sa vlastne môžu vrátiť do štátov EÚ a môžu sa použiť proti nám samým. To znamená, že tá bezpečnostná situácia sa veľmi rýchlo mení a to musíme zohľadniť. Okrem toho, v tom 2008, keď sa vypracovala no, spoločná pozícia, dôležité to prehodnotiť, e, ako sa vtedy zmenila bezpečnostná situácia. A hovorí sa o tom, že áno, v v zbrojárskom priemysle pracuje 800 tisíc ľudí a vravíte, že preto to máme zachovať, musíme to otočiť. Prečo vlastne potrebujeme obranný priemysel? A ja vychádzam z toho, že ide o to, že musíme mať možnosti brániť Európu, ak by nastal nejaký konflikt. Myslím si, že je dôležité byť politicky jasný, musíme byť pripravení na to, že tu môžu byť určité vplyvy na priemysel, ak zmeníme spoločnú pozíciu Myslím si, že to v zásade je niečo pozitívne. Môžeme zohľadniť a zabezpečiť novú bezpečnú situáciu v Európe, nie len vychádzať z toho, čo bolo v roku 2008. A potom ďalšia vec, o ktorej sa ale nehovorilo, tu ide vlastne o tie výrobky s dvojitým použitím. Mnohé e, výrobky nie sú na zozname takýchto výrobkov s e, dvojitým použitím a môže sa použiť na utláčanie vlastného obyvateľstva. To znamená, že je dôležité to nejakým spôsobom prehodnotiť a zamyslieť sa nad tým, na akej úrovni máme mať pokryté tieto všetky tovary. A potom ešte ďalšia otázka. Čoraz viac sme závisli od exportov, o tom ste hovorili a zároveň ide o také citlivé techniky, ktoré vlastne vynuli jednotlivé podniky pôsobiace v tejto oblasti a ide o to, ako sa to šíri, ako teda chceme zachovať a chrániť tieto citlivé technológie pre e, štáty, členské štáty EÚ, ak teda sme takí závislí od vývozov. Takže poprosím o úvahy na tieto témy. Ďakujem. Thank you. Next. Ďakujem a teraz pán Kaller. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za tieto príspevky. Chcel by som povedať, že podporujem to, čo povedala kolegyňa Valero, k čomu sa teda vyjadrila. Mm, predovšetkým ja zastávam názor, že našu, náš obradný a zbrojný priemysel máme primárne na to, aby sme sa bránili v prípade krízy. A v tomto kontexte, a to som vlastne už aj predtým uviedol, ten argument pracovných miest nemôže byť na tej istej úrovni ako ostatné, pretože takýmto spôsobom by sa dal vyargumentovať každý export zbraní. Tie pracovné miesta, ktoré máme a expertov, ktorých potrebujem v tejto oblasti, to je pre mňa, ja to nazývam kolaterálnym profitom, ziskom, kolaterálnym ziskom a výhodou, ktorú máme, ale vzhľadom na skutočnosť, že vychádzame z určitých analýz hrozieb. Tie situácie, v ktorých sa nachádzame, to je vlastne dôsledok toho, že sa musíme uprániť. a preto je dobré, že máme aj vlastný zbrojný priemysel a preto by som chcel podporiť aj to, že máme veľkú mieru strategickej autonómie a to vlastne má viesť k tomu, aby sme sa za vlastné prostriedky dokázali aj ubrániť. To jednoducho nesúvisí s nejakými veľkými, obrovskými výzvami, ale v tomto kontexte, ako som to uviedol, je náš zbrojný priemysel jednoducho nenahraditeľný v rámci tých záležitostí, ktoré vlastne aj v kontexte tých hrozieb, ktoré máme v susedstve. Musíme to vnímať skrátka tak, aby sme boli nezávislí Nechcel by som, aby tu bolo veto zo strany e, členov teda NATO, ktorí sú spoza hraníc Európskej únie. Podporujem tú odvolávku na to, že ste hovorili o predvídateľnosti, prediktívalite, pokiaľ ide o priemysel zbrojný. Áno, potrebujem určité záruky, pokiaľ ide o plánovanie v tejto oblasti, pretože ide o veľa peniazí, pretože ide o investície, pretože ide o uh, ľudí, ktorí sú teda aktívni aj vo výskume a v tomto ohľade teda politika by sa mala vyhnúť tomu, aby nejaké neplánované zmeny e, privodila svojim počínaním si. Jedna z tých odpovedí, ktoré tu odzneli, a ktoré neodzneli teda vlastne na samite, ale ktoré tu sú dôležité, tak to je otázka bezpečnosti dodávok. Vlastne už v predchádzajúcom samite to bola ako úloho prezentované pre komisiu, aby komisia predložila nejaký konkrétny návrh, ale bohužiaľ tu sme sa nedostali nejako ďalej. Myslím, že by sa to dalo e, usústiažniť s možnými zmenami na úrovni národných predpisov, zákonov, Veď predsa všetko to, čo patrí k spoločným európskym misiám, ak by sme mali napríklad misiu SBOP, odsúhlasili ju a to jednomyselne, tak potom by malo byť úplne jasné, že vlastne na tento účel, za týmto účelom sa európskym partnerom dodajú tie potrebné veci, ktoré, o ktoré žiadajú. Veď bol by predsa paradox, ak by sme jednomyselne niečo odsúhlasili a potom by sme to jednoducho partnerom nedodali. A pokiaľ ide o exporty v tretich krajinách, tak tu si myslím, že by sme mali popri spoločnému stanovisku, ktoré máme, popri spoločnom stanovisku, ktoré máme, jednoducho vychádzať z tej možnosti, že by sme potrebovali ad hoc analýzu, ak by sa napríklad situácia v tretich krajinách zmenila, tak by sa mohlo stať napríklad aj to, že napríklad autoritatívny režim by dostal naše zbranie s účelom, že by e, chceli oni bojovať napríklad proti ISISu. Mali sme tu takú, takúto konšteláciu v minulosti sme nemali, že sme tu mali neštátnu teroristickú organizáciu, ktorá ničí vlastne celé regióny a bez takéhoto stavu by som jednoducho na takú myšlienku ani nebol prišiel, aby sme Iraku dodávali zbranie. Ale bohužiaľ máme takúto skutočnosť a ja nie som ochotný ísť bojovať proti ISISu priamo v teréne a práve preto musíme zohľadniť jednoducho tieto nové okolnosti a pozrieť sa na to, ako by sme našli nejaké spoločné riešenie čo do flexibility, na to, aby sme na nové výzvy a situácie reagovali. Ďakujem. Ďakujem, pán Kán. Uh, thank you, madam. Ďakujem za slovo. Taktiež sa chcem poďakovať trom rečníkov za to, že nás oboznámili s rôznymi aspektami problematiky Potreboval by som objasniť najmä od prvého ročníka. Hovorili ste, že 20 krajín podpísalo, dve nie. Ktoré sú tie dve krajiny, ktoré nepodpísali? A druhý rečník, vy ste hovorili o licenciách e, smerom k Sádskej Arabii a mne, mne by zaujímalo, o akých bombách hovoríme, aký dopad máme na populáciu. Zaujímalo by ma od všetkých troch si vypočuť ich stanovisko ktoré sa týka myšlienky korupcie a obchodu so zbraňami. Isté, korupcia nie je priateľná, ale v niektorých krajinách tretieho sveta je to bežná vec. Tieto krajiny majú na pleciach obrovské dlhy. Je tu taktiež tlak na základe toho, že mnohé z nich sú v diktatorských režimoch. Následne tieto krajiny bojujú s nestabilitou a preto napríklad čelíme aj teraz najväčšiu, najväčšej utečeneckej krízy, kríze, akú svet doteraz zaznamenal. Čiže túto politickú situáciu treba mať na zreteli. No a druhá vec, otázka stred, Blízkeho východu. Na Blízkom východe dochádza k obrovským množstvám exportov. A prvý rečník hovoril, že je dôležité pre priemysel, aby tieto exporty stále plynuli. Avšak taktiež si treba uvedomiť, že dochádza k dvojitým štandardom. Mnoho krajín EÚ v pohode e, zarába tieto miliardy na predaji zbraní avšak istým spôsobom sa odvracajú od ľudí tým, že podporujú diktatorské režimy. Tým mám na mysli tie dvojité normy, dvojitý meter, terorizmus, ktorý z toho vyplýva. A ďalšia otázka. Problém my, ktorým čelíme, sú zrejme napojené aj na to obchodovanie so zbraniami a mňa by zaujímalo, nakoľko je to prepojené. My sa teraz zameriavame na krátkodobý zisk, avšak platíme za to dlhodobou bolesťou, za, to, za tento krátkodobý zisk. A v dokumente sa uvádza, že 5 hlavných krajín, ktoré importovali e, obranné mechanizmy z týchto 5 krajinách je aj India a Pakistán. Vieme, že to je konfliktná oblasť, že je tam veľk, veľké riziko jadrových problémov, problémov s jadrom. Ako je to možné, že my stále viac a viac dodávame do týchto krajín. Pritom tu hrozí nebezpečenstvo ohrozenia svetového mieru. Ďakujem, pán Marek Jurek. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem aj za informácie a inšpirujúce názory. No ja by som sa chcel páni spýtať, či si nemyslíte, že pri tých kritériách, ktoré príjmame, pokiaľ ide export zbraní do tretich krajín, by sme mali príjmať holistickejší e, prístup a menej dialektický. Pretože národná bezpečnosť to sú aj práva ľudí, ktoré sú chránené potenciálne a často aj aktuálne, pokiaľ dojde ku konfliktu. Tieto by mali byť hlavným prvkom nášho postupu, nášho prístupu Nemali by sme e, sa zameriavať viac na to, ako tie, ktoré krajiny či ich vlády, ako sa stávajú k otázke verejnej bezpečnosti, pretože to je základné kritérium. A na druhej strane možno by sme si mali viac e, vážiť svoje stanovisko. Myslím si, že stanovisko južných krajín by mali brať do úvahy všetky krajiny. Napríklad rovnako aj v prípade Polska či Baltických krajín, pokiaľ ide o vzťah k Rusku. Tým by sa mali riadiť aj ostatné krajiny. Pokiaľ máme dočinenia s krajinou, ktorá má vojska na území niekoľkých iných krajín, hovorím pred situáciou ešte pred vojnou na Ukrajine, tak je to dostatočný dôvod na to, aby sme takéto rozhodnutia nepríjmali. A v takejto situácii sa zdá, že európska solidarita by mala znamenať, že budeme navzájom rešpektovať svoje stanoviska, pokiaľ by to viedlo k Zásadný kritériám. Pokiaľ niekto chce niečo vetovať, tak by to tak malo byť. A taktiež je dôležité, aby sme mali na zreteli ľudské práva. Do Ruska sa predávajú zbranie, pretože sa táto krajina vníma ako krajina, na, ktorá je na ceste k demokracii. Irán má veľmi podobné politické e, prostredie ako, v iný, ako iné krajiny na Blízkom východe a nemali by sme mu v žiadnom prípade poskytovať technológie, ktoré slúžia na produkciu zbraní. No a to isté platí aj pre Rusko, pokiaľ ide o východnú Európu. Hodnotenie realistických kritérií, ktoré určujú zásady exportu zbraní, by, toto by pomohlo vzájomnej spolupráci aj pokiaľ ide o riešenie oblasti medzinárodného obchodu, ktorý je taktiež prvkov našej bezpečnostnej politiky. To, čo som hovoril o Rusku, má samozrejme historický význam. Rozhodnutie Európskej rady, ako aj tragická vojna na Ukrajine nám otvorila oči a o to viac si myslím, že ten nový realistický prístup by, by predstavoval dobrú perspektívu, pokiaľ ide o prehlbovanie našej spolupráce, riešenie či riadenie obranného priemyslu. A taktiež je dôležité, aby sme vnímali situáciu, kedy záujmy priemyslu môžu vplývať na vnímanie bezpečnosti jednotlivých krajín EÚ. A tu chcem apelovať na to, že by sme vždy mali sa riadiť e, princípom solidarity. Ďakujem, pani Lezing. Ja, vielen Dank. Äh, Ďakujem pekne. Ďakujem za tie príspevky. S viacerými stanoviskami sa dokážem stotožniť. Začnem teda pri tom argumente, kde sa hovorilo o pracovných miestach. Chcela by som doplniť, že aj výskumy dokazujú, že význam priemyslu zbrojného je menší pre pracovné príležitosti, ako sa vo všeobecnosti to prezentuje. Napríklad jeden dolár v sociálnej oblasti investuje, investovaný v tejto oblasti môže vytvoriť tri pracovné príležitosti, oveľa viac teda ako napríklad v priemysle zbrojnom. A ja pracujem aj e, v Nemecku s združeniami, ktoré vlastne prispievajú na odbrojovacom priemysle. A viacerí ľudia by chceli pracovať niekde inde, teda nie v zbrojárenskom priemysle, aby mali takúto možnosť. Hovoríme tu teda na úrovni e, možných kritérií. To vnímam o viacerých oblastiach správne a dobré, ale zdá sa mi byť oveľa dôležitejšie to, že ako a či sa tieto kritéria vôbec dajú implementovať. Aj teraz, keď hovoríme o tej definícii kritérií v tej miere, aké ich máme teraz, máme takú rozmanitosť všelijakých porušovaní, kde, že by sme vlastne tú diskusiu o zmene kritérií z sociologického hľadiska mohli považovať za dôležitú, ale obávam sa, že by to neprinieslo nejaké praktické zmeny Takže je dôležitejšie, aby sme hovorili o možnostiach implementácie, o možnostiach zaplátania tých dier, ktoré máme, pokiaľ ide o kontrolu exportu zbraní, ako tieto diery môžeme e, zaplátať a ako vlastne by sme teda by sme mohli diskutovať aj o tom, že aký manevrovací priestor napríklad pri prípadných porušeniach máme. Či napríklad Chceme hovoriť o sankciách, čo by vlastne v daných okolnostiach mohlo ohroziť aj možno príjmy zbrojánskeho priemyslu. Možno by sa to ani nevyplatilo exportovať zbrane, ak by sme e, rozumným spôsobom uplatňovali tie sankcie. Ale predsa len ešte jedno kritérium, ktoré by som chcela doplniť, pretože podľa môjho názoru tu bolo spomenuté málo. Ide o kritérium číslo 8, keď hovoríme teda o tom, že cieľové krajiny exportov sú e, pre nás momentálne aktuálne. Nie je to ani takú otázku mm, aktuálnosti, ale ak im správnym spôsobom interpretujeme to kritérium číslo 6, tak to vlastne súvisí aj z rozvoja poberateľskej, príjmateľskej krajiny a to musí byť náš cieľ. To znamená, ak to chceme správne informovať, nemali by sme tieto zbranie importovať do takých krajín, ktoré si tieto zbranie nemôžu dovoliť. Takže tá otázka ďalšieho predaja je takisto otázkou, ktorá je dôležitá, ale je to diera, ktorú treba zaplatať. A takisto sa povedalo, a vždy sa to tak stále hovorí, že záujmy jednotlivých krajín sa vyvíjajú tendenciou divergencie, je to nedostatočná konvergencia, s tým sa dá skutočne súhlasiť, ale myslím, že by sme museli diskutovať o tom, že by sme nemali teda iba medzi jednotlivými krajinami vnímať tieto rozdiely, ale vidíme tu jednoducho aj protiklady, pokiaľ ide o záujmy aj v daných krajinách samotných. Napríklad ja viem, že úspešná kontrola exportu zbraní môže mať široký konsens, na taký prírezový konsens v celej spoločnosti, avšak zároveň praktická politika ako keby sa uberala úplne iným smerom. Hovorilo sa tu napríklad o tom, že aké sú záujmy Ukrajiny vo vzťahu k Rusku, že tu je určitá jednotnosť ale čo napríklad so Sádskou Arab- Ar- Sádskou Arábiou? Napríklad nemecká kancelárka nemôže v rámci argumentačnom rámci teda, ktorý má, už sa to medzičasom označuje ako doktrína Merkelova, nemôže jednoducho povedať, že také krajiny ako Sádska Arábia jednoducho sú strategickým partnerom Nemecka a preto vlastne takýmto spôsobom sa k ním dostávajú aj zbranie. Takže v stručnosti Myslím, že môžeme hovoriť o viacerých záležitostiach, ale ak tu nie je politická vôľa, tak nemusíme hovoriť o pracovných príležitostiach a podobnom, keď tu predsa len ide o strategické možnosti alternatívy. Napriek všetkému by predsa len spoločnosť mala byť vždy schopná a mala by sa to dať aj prediskutovať, pokiaľ ide o morálnu cenu, pokiaľ ide o záujmy celej spoločnosti Častokrát sú to iba záujmy malej spo- skupiny spoločnosti, to znamená, aké morálne ceny sú spoločnosti vlastne ochotné zaplatiť za to. Ďakujem, pán Kieza. Ďakujem, pán predseda. Pani predsedkynia, chcel som sa poďakovať, pretože dnes ráno sme odvedli naozaj veľký kus práce, bolo to pozitívne. S vyslancom Popovským sme hovorili o spoločnej bezpečnosti a obranej politike a ako túto v Európe posilniť. No a venovali sme sa konkrétnym témam, ako to dosiahnuť, ako tú politiku posilniť. Či už ide o finančné hľadisko, záväzky EÚ a záväzky jednotlivých členských štátov. Ako dosiahnuť lepšiu spoluprácu medzi vojenskými zložkami a tiež sme riešili to, ako pomôcť e, trom tisíckam podnikom v EÚ, aby tieto tiež posilnili bezpečnosť v Európe. A teraz máme ďalšiu otázku. Ako monitorovať toto odvetvie? No, to už sa potom, e, to už patrí k druhej polovici dnešného dňa. Je dôležité podporovať bezpečnostnú politiku, aby sme mali väčšiu kapacitu produkcie zbraní, aby sme boli schopní brániť svoj kontinent, ale na druhej strane otázka znie, ako prechádzať tomu, že naše zbranie budú palivom pre vojny, ktoré sú absolútne absurdné a šialené a môžu nakoniec zabíjať aj Európanov. Takže sa chcem pána Letona v prvom rade opýtať, ako môžeme lepšie, intenzívnejšie monitorovať export. A pokiaľ ide o zbranie, tie sa predávajú krajinám, ktoré majú právo nakupovať, no ale potom sa ocitnú v rukách teroristov v krajinách, ktoré nemajú dočinenia s nami, s nami demokratickými pravidlami. Otázka teraz nie ako dosiahnuť to, že zbranie, ktoré napríklad prostredníctvom legitimných licencií nebudú predávané niekde inde. Ako to do... No a ešte jedna otázka. Ako ako môžeme žiadať od krajín harmonizovanú kontrolu exportu. Máme nejakú právomoc na to, aby sme takúto kontrolnú prácu, ktorú Európa uskutočňovať musí, pri takto e, delikátnom tovere, máme nejaký takýto prostriedok? Máme možnosť? Ďakujem, pán Krasnodemský. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať na niečo iné. Chcem upozorniť na situáciu vnútri v Európe a opýtať sa, pánov, aký význam má konkurencia medzi členskými štátmi, taktiež aj medzi firmami e, zbrojárskeho priemyslu v Európe. Aký vplyv to má na udržanie princípov exportu zbraní? V poslednej dobe vyšlo veľa informácií o plánovanej fúzii zbrojovej firmy KNV Nemecka s francúzským národným koncernom Nexter. Cieľom tej fúzie údajne má byť vyhnutie sa veľmi obmedzujúcim nemeckým predpisom a docieliť lepšie podmienky na export. Sú takéto aktivity podnikov všeobecné, bežné, či je to spôsob vyhýbania sa európskej regulácie. No a v tomto kontexte som čítal článok zástupcu SPD v Bundestagu a ten, term, ten názov som teraz zacitoval po nemecky. Hovorilo sa tam o zabraneniu predaja nemeckých tankov do Francúzska. No a mne to pripadalo ako také veľmi národnostné vnímanie, ktoré v Európe ešte stále prevláda, pokiaľ ide o obranu politiku, ale aj iné oblasti politiky. No a zaujímalo by ma, aké je vaše stanovisko. Teda poprvé k tým možnostiam obchádzania národnej regula- národných predpisov a tiež ako sa vdívate na veľmi silné národné záujmy, pokiaľ ide o zbrojný priemysel a export zbraní. Ďakujem. Ak dovolíte, ja sa taktiež vyjadrím. V prvom rade by som chcela položiť otázku pánu Letonovi. Prebieha diskusia o možnosti reformy európskej kontroly zbraní. Ako hodnotíte túto diskusiu, stav, akom sa nachádza, čo je podľa vás potrebné na dosiahnutie vyššej miery konvergencie medzi globálnymi režimmi a európskym režimom. Ak dovolíte, Tiež sa chcem zmieniť o pripomienkach pána Izbistera. Keď hovoríme o spoločnom stanovisku, pokiaľ ide o export zbraní do Ruska a možný vývoz zbraní na Ukrajinu, tak si myslím, že sa veľmi mýlime, keď hovoríme o zásadných kritériách. Pretože pokiaľ ide o Rusko, tak sme roky museli čeliť štátu, ktorý bol agresorom Roky sme príliš dlho mlčali. Pokiaľ ide o predaj lodí Mistralov, tak eh, pred mnohými rokmi už eh, tu existovala hrozba pokiaľ ide o Polsko a ďalšie baltické štáty. Ale nejde to len o predaj týchto lodí. Ide aj o transfer technológie, ktorá je veľmi sofistikovaná. Hovorili sme tu o možnom transfere dvoch vojnových lodí, ale v skutočnosti je toho oveľa viac a o tomto sa mlčí. A keď hovoríme o kritériách a potrebe prispôsobiť všeobecné kritériá, tak súhlasím s tým, že musíme dospieť zhode definície autoritatívnych režimov, ale v prvom rade musíme E, mať na zreteli agresorov a pokúsiť sa nepredávať zbranie jasným agresorom. A za žiadnych okolností nemôžeme dať Rusko a Ukrajinu na tú istú pozíciu, pretože tá tak nie je. Je dôležité samozrejme dospieť spoločnému stanovisku pri hodnotení oboch situácií. Osobne si myslím, že prezentácia pána Jampiera nám poskytla naozaj veľmi veľa vecí, nad ktorým sa treba zamýšľať. Súhlasím s tým, že, obran, že teda trhy v oblasti obrany sú zároveň politickými trhmi. Čiže keď hovoríte o potrebe udržať strategickú autonómiu Európy, tak to znamená, že chceme byť aj politicky autonómni. Ergo, musíme myslieť na spoločné vnímanie benefitov, výhod, ale taktiež hrozieb. A to je absolútne najdôležitejšie prvé kritérium pri politickej reakcii v spoločnom duchu. Po druhé, keď hovoríme o autonómnom strategickom jednaní, musíme myslieť aj na situáciu národného zbrojného priemyslu. Pretože musíme myslieť aj na to, aký dopad bude mať zahraničná politika na všetky zahraničné záležitosti EÚ. Uvedli ste tu štatistiky, ktoré sú neutrálne, ktoré sú pravdivé a ktoré uvádzajú, nakoľko Dôležité sú nemecké a francúzske exporty, pokiaľ ide o zbrojný priemysel. Samozrejme, nie je to jednoduché. Existujú ďalšie kritériá, ktoré treba zobrať do úvahy. A teraz sa obraciam na pána Izbistera. Keď hovoríme o príkladoch, musíme myslieť na to, že sú to politické príklady. A musíme sa snažiť pri uvádzaní takýchto príkladov o rovnováhu. A teraz páni, prosím vás, v rovnakom poradí môžete odpovedať pán Leton, pán Izbistera, pán Pier. Thank you, Madam Chair. Um, Well, first of all, the easy question. Takže tá ľahšia otázka. Dva členské štáty, ktoré ešte nebo- neratifikovali, tak to je Cyprus a Grécko. A pre tieto dve krajiny sa teda očakáva, že to je skôr otázka mesiacov, aby ratifikovali túto zmluvu. A ako teda zabezpečiť väčšiu konvergenciu, pani predsednička? Viete, že odpoveď vnímaná zo záverov rady, je tá, že pravidlá by nemali byť porušované a ten prístup ako taký, ako viete, ako bolo odsúhlasený v 2012, neporušovať pravidlá, ale lepšie ich uplatňovať. Takže máme tu celú paletu nástrojov, ktoré podporujú konvergenciu a ten prístup je taký, aby sme ich aplikovali lepšie, lepšie, efektívnejšie. Takže tento pragmatický prístup e, zabezpečí, otázka, či to zabezpečí lepšiu konvergenciu, to uvidíme. A myslím si, že budeme potom mať ten e, výsledok o pár rokov. A pokiaľ ide o závery rady, kde ste povedali, že by mali byť prijaté, e, čo možno najskôr ako teda záver tej revízie. Bude tu ešte ďalšia revízia roku 2018, to znamená 10 rokov od prijatia spoločného stanoviska. Tam si myslím, že budeme mať možnosť vyhodnotiť s ostatnými e, tie jednotlivé potreby, ktoré budeme tie jednotlivé úsmer, zlepšenia, ktoré teda očakávame. A potom tu je ešte viacero otázok, ktoré odzneli, pokiaľ ide o tie odporúčania, že by sme mali zobrať do úvahy nie len iba zneu, riziko zneužívania zbraní, pokiaľ ide o ich dodávky, to je takisto súčasť ich spoločného stanoviska, ale takisto je ten dopad, aký to môže mať vo vzťahu k dôveryhodnosti režimov z demokratického hľadiska, pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré príjmajú tie zbrania. Ako viete, zbrania vždy majú nejaký negatívny dopad Áno, je pravda, to je ďalšia otázka, ktorá odznela, že jednoducho takto negatívne to je vnímané, že sa to uberá takýmto smerom a na druhej strane to takisto funguje aj opačným smerom. To znamená, ak napríklad máte vládu, ktorá jednoducho si objedná lietadlo bojové a to môže lietať 30-40 rokov, tak je tu veľká, veľký signál, aby jednoducho takáto krajina nebola v konflikte s dodávateľom, pretože nemáte záujem o to, aby sa dostali situácie, že budete mať jednoducho 50 miliónové lietadlo na letisku, pretože jednoducho viete, že tá tisíc e, eurová súčiastka už od dodávateľa jednoducho nepríde. Takže treba to súvisieť, a vidieť aj v tomto kontexte. Tu hovoríme teraz o takých dlhých a drahých zariadeniach, ako sú radary, lietadla, bojové lode, ktoré vlastne budú vo vašom arzenáli až do 50 rokov. Áno, môžete e, teda vnímať, prečo vlastne tie otázky bezpečnosti pôvodne by sa nemali porušovať, ktoré vlastne boli súčasťou v takejto dohody, na základe ktorej sa kupujú zbranie. E, Spojené štáty americké, to je jediná krajina, ktoré sú skutočne veľmi dobré, pokiaľ je dodávku zbraní. Áno, dodávky sa konajú, ale sú tam prísne podmienky, pokiaľ ide o konečné využitie týchto zbraní. Ako recipient musíte jednoducho byť ochotný plniť tieto podmienky. Ako dodávateľ musíte urobiť všetko preto, aby ste jednoducho zabezpečili najväčšiu mieru bezpečnosti, aby sa tie podmienky potom neskôr dali aj plniť. Ako recipient musíte urobiť zase všetko preto, aby tie zbranie jednoducho boli teda v eh, sklade ministra, ministerstva obrany, pretože ako dodávateľ dôverujete viac obrane ako ministerstvu vnútra. To sú takisto niektoré z tých skrytých podmienok, ktoré sú v tých licenciách uvedené. Niekedy tie licencie vidíme, niekedy na záver predsa len sú tam také podmienky, ktoré možno sú príliš také detailné, ktoré ako keby mali zameziť nejakému e, zneužitiu tých zbraní alebo neskôršiemu zneužitiu tých zbraní zo strany režimu, ku ktorému nie ste až tak blízky. A pokiaľ ide o reaktivitu, ako náhle sa poskytne licencia, tak musíte byť pripravení na e, e, náhlu zmenu podmienok, napríklad takáto dodávka nebude už vhodná. Je pravda, že pokiaľ ide o tú smernicu, ktorú máme v Európe, väčšina členských štátov, tuším všetky, majú možnosť teda zastaviť takúto licenciu. To je taká zlatá stredná cena, pokiaľ ide o návrat alebo neurobenie ničoho. Takže licencie sa dajú zastaviť, môžu sa zbranie nastaviť aj ich dodávky na hraniciach zo strany licenčného úradu, hoci tá licencia je ešte stále preto Napríklad uvalí sa embargo ale viete, že tá krajina napríklad ešte stále má licenciu, tak tieto tovary potom skutočne môžu byť zastavené na hraniciach. A priemyselné odvetvia, to sú náš partner, títo sú jednoducho vždy upovedomení a sa jednoducho vysvetlí, že situácia sa zmenila, na základe licencie sa táto zbraň už nemôže používať napríklad, pretože potom môže dosť pozastaveniu tých zbraní, alebo jednoducho sa na colnej prehliadke zastaví tento tovar a pokiaľ ide o Indiu a Pakistan. Ako viete, EÚ eh, e nemá žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o licencie a rozhodnutie dodávať zbraní do Pakistana, Izra a Indie. To sú vlastne tie národné vlády, ktoré takéto dohody podporili a dodávajú zbranie do takýchto krajín. Ak sa pozrieme na to v rámci tých diskusí, ktoré máme na úrovni COARMu, tak sú tu možno dobré dôvody na to, aby sa takto postupovalo, ale tieto krajiny majú legitímne potreby bojovať proti terorizmu. India, ako viete, bojuje proti pirátstvu v Indickom oceáne, ale takisto vám môžem povedať aj to, že pokiaľ je dodávky tovarov, ktoré by mohli byť využité v regióne Kašmír, tam je to riziko konfliktu skutočne vážne. Tieto dodávky sú väčšinou zastavené alebo odmietnuté. To znamená, nie všetko je automaticky schválené. Niektoré sa schvália, sú tam legitímne situácie, ktoré s tým súvisia, a zasa iné dodávky nie. Ak sa pozrite napríklad na to množstvo odmietnutí, pokiaľ ide o tieto dve destinácie v správe Európskej únie, tak vám môžem povedať, že veľké množstvo transakcií je jednoducho odmietnuté práve kvôli citlivosti toho, čo ste spomenuli. A pokiaľ ide o kritériá, tak je tu viacero porušovaní, pokiaľ ide o implementáciu alebo aplikáciu týchto kritérií. Ja si myslím, že musíme rozlišovať. Je tu riziko vyhodnocovania proti tým kritériám, ktoré e, vychádzajú do spoločného stanoviska. Potom je tu ešte ďalšie rozhodnutie, ktoré vlastne sa robí ako výsledok týchto, tohto vyhodnotenia kritérií. A to sú vlastne tie rozhodnutia, ktoré jednoducho môžu byť pochybné dajú sa spochybniť na základe tých jednotlivých regulačných kontrol. Pretože takéto rozhodnutie môže byť spochybniteľné, to však ešte neznamená, že kritérium ako také je spochybniteľné alebo zle naurobené. Ale ako urobíme všetko preto, aby tieto rozhodnutia, ak sú spochybniteľné, jednoducho boli sankcionované, alebo napríklad ako máme uvalovať pokuty. Takéto licencie sa nahlásia, údaj máme k dispozícii a potom to vlastne závisí od relevantných demokratických inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za kontrolu exekutívneho, exekutívnej vetvy, na to, aby urobili kroky, aby sa pýtali otázky a aby urobili odporúčanie v zmysle uvalenia sankcií. Väčší monitoring. Iste viete, že tu ide o tú prepojenú možnosť, variantu, alternatívu, Máme monitoring zo strany národných parlamentov, tam sa monitorujú vlastne rozhodnutia ich vlád, pokiaľ ide o export zbraní. Áno, je pravdou, že to je typické pre Európsku úniu. Máme také národy, kde sa jednoducho hovorí o tomto v parlamentoch, potom máme také parlamenty, kde sa o tom nehovorí. Ale ak sa pozrieme na pozadie národných zodpovedností, tak si myslím, že väčší monitoring by skutočne mohol viesť k väčšiemu, väčšej zaangažovanosti národných parlamentov a občanskej spoločnosti. Končím. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Izbister. Veľa otázok tu bolo, takže zareagujem na niektoré veci. Hovorilo sa tu o kontrole technológie Viacerí na to poukázali. Môžeme to vnímať ako možno vážnejšiu záležitosť ako iba export takýchto zbraní, pretože ak dáte niekomu skutočne možnosť vyrábať si zbranie, tak to má ešte extra dopady. Takže štáty doposiaľ nerobia na, väčšiu kontrolu v tejto oblasti, bohužiaľ to vnímam tak ja. Teraz je častokrát bežné pre takéto veľké dohody a zmluvy o predaji, že jednoducho sa uplatnia aj opatrenia, pokiaľ ide o vnútrozemskú produkciu, čo teda sa dodá, čo sa nedodá, čo sa vzdajú členské štáty alebo primateľské krajiny na to, aby takáto dohoda bola prijatá. To je niečo, kde musíme dať veľkú pozornosť dávať veľkú pozornosť a v kontexte dohody o obchode so zbraniami, ehm, to je niečo, čo som ja viackrát už spomínal, je, že akákoľvek dohoda, ktorá sa týka transferu technológií do ehm, krajiny, ktorá nepodpísala túto dohodu, tak tam jednoducho to vyžaduje vážnu diskusiu ohľadne toho, že kedy táto krajina sa stane signatárom tejto, tohto dohodu, tejto dohody ak máte kapacitu produkovať zbranie, tak jednoducho musíte zohrávať pravidlá, na ktorých sa dohodla medzinárodná spoločnosť. A bohužiaľ nie je tu takáto, nie sú takéto signály, ktoré by o tom hovorili. A keď ja sa rozprávam s predstaviteľmi vlád, tak tí uvádzajú jednoducho, že to nie je realistické a ja si myslím, že sa to musí viac zreálniť. Pokiaľ ide dodávku bomb, ako som už hovoril, ide, to, ide tu o tie bomby, ktoré sa dávajú do bojových lietadiel. Spojené kráľovstvo predáva tieto bomby Sádskej Arábii a v súčasnosti vlastne sa tieto zbranie využívajú v Jemene, respektíve neboli využité, ale boli tu plány na to, aby sa to využilo, pretože ak sa pozrite napríklad na tie modely nákupu a dodávok, tak vlastne zrazu tu máte veľký, oveľa väčší dopyt, pokiaľ ide tieto bomby a bola tu udelená teda licencia pokiaľ ide o tieto zbranie. A sú tu ďalšie licencie, s ktorými sa počíta a zdá sa, že to pravdepodobne sa bude realizovať, mohol by som o tom hovoriť dokonca aj viac. A pokiaľ ide o tú reakciu na otázku pracovných príležitostí, myslím si, že väčšina tých argumentov ohľadne pracovných príležitostí a exportu zbraní vlastne sa tu využívajú také vnímanie hospodárstva z 19. storočia. Ešte to znamená, že ak tieto pacienti príležitosti nebudú existovať, tak jednoducho hospodárska aktivita ako taká zmizne. A to je jednoducho nesofistikovaný prístup k hospodárstvu, pretože vlastne ten kapitál na pracovnú sílu sa prelokuje na ďalšie oblasti. To je úplne základné pravidlo hospodárstva. Jednoducho potom sa dostávate k téme, že koľko vlastne peňazí je naviazaných na konkrétne pracovné miesto. To potom súvisí aj s tým, že možno potenciálne sa vytvoria viaceré pracovné príležitosti, pretože na individuálne pracovné miesto v zbojárskom priemysle jednoducho je alokovaných viac finančných prostriedkov ako inde. To však neznamená, že individuá ako taká, také budú mať ťažké časy, pretože v časoch, kedy priemysel sa sústredí na určité oblasti, tak to jednoducho môže vytvoriť silnú dislokáciu. Avšak mož, mali by sme používať sofistikovanejšie argumenty ako nejako to, že tu máme x pracovných príležitostí, ktoré sú v priemysle e, obrany a ak sa táto zruší obrana ako taká, tak nebudú tieto pracovné príležitosti. Takže očakávame sofistikovanejší prístup. Pokiaľ ide o to kritérium 8, mimovládne organizácie to už celé roky e, opakovane sklamalo. A viacero členské krajiny v Európskej únii to vnímajú tak, že jednoducho sa tieto kritériá čísla, os, čísla 8 neberú do úvahy. A bohaté krajiny hovoria chudobným krajinám, ako a čo majú robiť a to jednoducho nie je správne je to oveľa komplikovanejšie ako toto a napríklad Eurofighter to je jeden z príkladov, kde napríklad Nemecko a Česká republika objednali viaceré veľké množstvo Eurofighterov a potom si uvedomili, že jednoducho si ich nemôžu dovoliť. To je otázka jednotlivých krajín. Či je to rozumné vynakladanie peňazí. To znamená, nemalo by to byť iba v konštelácii bohatých chudobných, ale skôr rozumný a nerozumný. To by bolo oveľa prínosnejšie. A pokiaľ ide o... Nemôžem sa vyjadriť všetkému, bohužiaľ. Takže iba k tomu, čo sme hovorili o tej ekvivalencii, pokiaľ ide o predaj zbraní do Ukrajiny a z Ruska, ja som nehovoril o tom, hovoril som skôr o irónii, že v prípade predajov zbraní do Ruska to bola práve Ukrajina, ktorá poukázala na spoločné pravidlá, ktoré máme a ešte oveľa väčšia ironia bola, pokiaľ ide o predaj zbraní do Ukrajiny, tak to bolo práve Rusko, ktoré hovorilo o tom, že tu máme takéto spoločné stanovisko o predaj zbraní, takže to nebolo nejaké zrovnanie týchto dvoch krajín, ale jednoducho som pokázal na to, že treba uplatňovať tieto stanoviska. A pokiaľ ide o väčšiu mieru konvergencie, nadviažem na to, čo povedal Jan, čo povedal kolega. Pokiaľ ide o Spojené štáty americké, vzhľadom na teda ich váhu, ktorú majú aj politickú, tak vlastne si treba uvedomiť, že žiadny členský štát Európskej únie nie je v takej istej pozícii, takže eh, ja súhlasím s tým, že pokiaľ ide o Českú republiku napríklad, ona ako taká, že sa rozhodne, že začne napríklad, e, že bude žiadať takýto monitoring a využívanie zbraní, to je dosť nereálne. Ale ak by 28 členských štátov Európskej únie sa všetky spolu dohodli, že chcú takúto spoločnú politiku, pokiaľ ide o koncov využitie zbraní a toho monitoring, že to chcú uplatniť a potom jednoducho spolupracovali s Spojenými štátmi americkými, tak si myslím, že by to bolo oveľa reálnejšie. A, reálnejšia vyhliadka a ja teda apelujem na členské štáty, aby túto možnosť zvážili vážnejšie. Takže ako som povedal, je tu oveľa viac toho, čo by som mohol povedať, ale nemohol som stihnúť všetko. Ďakujem. Nech sa páči, pán Jampi. Um, so, uh... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, podobne ako predrečníci. Ja by som chcel povedať, že je veľmi zložité zodpovedať všetky otázky. Pokúsim sa zhrnúť taký priemyselný náhľad na také strategické oblasti, budem teda hovoriť o pozícii priemyselného odvetvia. Najprv sa chcem vyjadriť k otázke zamestnanosti, keď sa to tak častokrát opakovalo. Ja by som chcel povedať, že v skutočne to by nemalo ísť o zamestnanosť. Áno, súhlasím s tým, že tu nejde o takéto vytvárenie pracovných miest. Je tu asi 3000 podnikov, ktoré zastupujeme a tam ide celkovo asi o milión pracovných miest. Asi polovica sa týka civilného letectva, asi druhá polovica obrany, to no, iba tak približne. No a čo sme nepokryli, pokiaľ je tých 3000 podnikov, tu ide o množstvo subdodávateľov a tie ešte nie sú zahrnutí, takže keď hovoríme o 400-500 tisíc zamestnancov, to je to, čo my zastupujeme, takže s tým je prepojených množstvo ďalších pracovných miest. Pokiaľ ide o technológie, chcel by som povedať, že toto je skutočne dobrá vec, vytvára sa tu základ pre e, európske bezpečnostné a obranné politiky. Sú tu rozličné vplyvy, e, ktoré sa týkajú sektoru obrany, potom sa týka aj civilného letectva až po zdravotníctvo. Je to skutočne hnací motor vysokých technológií z mnohých hľadísk. To, čo je tu zložité, ide o to vlastne ako nie rozvíjať tú istú komponentu, ale exporty, ako to zabezpečiť, aby to bolo jasné, že chcel by som povedať z hľadiska priemyslu, by sme nemali nejakým spôsobom tu e, vlastne zameriav na tieto priemyselné politiky len preto, aby sme vytvorili pracovné miesta a samozrejme nechceme ani, aby sa vykonávali exporty do nesprávnych krajín. Takže o čo tu vlastne ide? Takže keď hovoríme o kontroloch vývozov, je dôležité si uvedomiť, že toto je veľmi zložitá oblasť, postavec z mnohých častí. Takže ja by som to navrhol vnímať v takom širšom kontexte, aby to bolo jasnejšie. Myslím si, že situácia o 10 rokov do budúcnosti bude určite odlišná od aktuálnej situácie a preto myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že nemáme príjmať rozhodnutia do budúcnosti opierajúca minulosť, musím sa pochopiť, že sa udeje v budúcnosti a takto tie rozhodnutia príjmať. Takže ide tu o nárast globálneho hľadiska výdavkov na zbranie. Mm, to vstúpalo isté obdobie, v 2012 to začalo klesať, teraz to opätovne stúpa a aj v 13. a 14. bol náraz, takže svet vynakladá viac na obranné technológie, ale to sa netýka akurát EÚ a USA. 2013-2014 všetky regióny vynakladali viac na technológie, zatiaľ čo Európa, tak povediať, sa snažila e, tak povedať, nap- skrátiť rozpočty, to preto už určité obdobie. Mali sme svojho času výdavky 400 miliard, teraz je to asi 150, takže to výrazný pokles. Keď si pozrieme, ako Európa využíva tieto prostriedky, koľko z toho vlastne ide do technológia, do priemyslu, výskumu a vývoja, je to iba jedna petina z tých 185 miliard. Takže akú hodnotu má tento trh pre priemyselné odvetvie, aby sa vytvorili technológie? Tu hovoríme asi o 35 miliard, taká hodnota trhu, takže vlastne pozrieme sa na to z globálneho hľadiska. Pokiaľ ide o spoločné výdavky v Európe, tvore z globálneho hľadiska iba 15 15, keď si pozriete do Európy a do USA, porovnáte s to tak vlastne v USA dvojnásobok ide viac do priemyslu z priemerného hľadiska, takže k čomu to v končnom dôsledku vedie je to, že 8 až 10 globálnych výdavkov na obranné technológie v súčasnosti tam sa snažíme zachovať európske líderstvo. Ako to vykonať? Je to veľká výzva. Z tohoto hľadiska by som chcel povedať, že nad čím sa my zamýšľame, sledujeme to, čo robia iné regióny a krajiny, pokiaľ je výdavky na výskum a vývoj v 2007 a to sú naše údaje v 2007 štáty BRIC vynaložili na výskum a vývoj v zbrojárstve viac ako Európa dokopy v 2015 vynaložia trojnásobok Európy. Takže tri násobne viac a to iba v 7 rokoch. Takže vidíme tu tak povediac presun ekonomickej a politickej síly a moci a toto bude znamenať aj presun, pokiaľ technologický rozvoj, pokiaľ ide o tá technolo- to technologické prostredie sa bude musieť zmeniť a vyvíja to tlak na samotné podniky, pokiaľ ide vnímanie podnikov, aká je situácia, tak eh, generálni riaditeľia, keď s nimi hovoríte, Mnohí z nich hovoria, že je tu určitý tlak z vrcholovej úrovne. Akcionári hovoria, že prečo sme stále v tomto sektore. Európe nie je predsa do budúcnosti žiaden trh. A pokiaľ ide rýchlo rozvíjajú sa trhy, tam sú určité šanci, oni, šance oni, vybudajú, oni budujú, ale vlastne teraz svoje kapacity, poďme tam, investujme tam, oplatí sa to asi, ale z dlhodobého hľadiska ak e, pokiaľ výskum a vývoj nebude tam žiadna perspektíva, ako vlastne chceme zachovať pozíciu v hodnotovom reťazci, ako obstojíme do budúcnosti. Totižto tu ide o to, že vlastne momentálne tu sa prizeráme, ako nám to vznikajú konkurenti. No a potom pokiaľ ide o druhú stránku, veci, to je taký tlak z dola nahor. Sú tam mnohí inžinieri, ktorí chcú pôsobiť v jednotlivých sektoroch, a povedia si, prečo by som mal ísť do tohto sektoru pracovať, keď je tam taký zlý výhľad, pokiaľ je civilné letectvo, tam sú lepšie perspektívy pre mladých inžinierov. Takže určite, keď tie širšie súvislosti sa majú diskutovať, tak áno, expert je to veľmi dôležité a som veľmi rád, že aj vy vnímate podobne túto vec, tu ide o strategickú autonómiu a to, akým spôsobom Európa sa zachovať svoje schopnosti, ako sa to má zadefinovať čo to teda znamená z hľadiska priemyselných schopností, technologických, vojenských, akým spôsobom to zabezpečiť do budúcnosti a potom ide o bezpečnosť dodávok. O tom je dôležité diskutovať z hľadiska globálneho vývoja. Export, ak by bol iba jeden z nástrojov, boli by tam ešte ďalšie mechanizmy a nástroje, ktoré je dôležité zohľadniť v rámci diskusie. Takže ak to je vlastne to globálne prostredie, tak dostávame sa k tým priamým otázkam, či Európa ako taká je konkurencieschopná, pokiaľ ide o to, ako pristúpme k riešeniu vecí. Áno, isté sú tu veci, ktoré sme mohli riešiť u nás doma v Európe, podporiť väčšiu konkurencieschopnosť, pokiaľ je priemyselnú základňu. Tu ide o chovanie e, zákazníkov, je to fragmentovaná situácia, s ktorou sme konfrontovaní, priemysel to hovorí už dlho. Je to zosúladenie rozpočtových procesov, harmonizácia vojenských požiadaviek, aj keď máme 28 členských štátov, máme 28 klientov v rámci EÚ. Boli by sme radi, keby členské štáty sa spájali a vykonávali väčšie obstarávania. To by bola e, určitá súťaž pre priemysel. Vítajú to, niekto by vyhral, niekto by prehral a môžem vám povedať, že priemysel na to pripravený aj na tento vývoj a priemysel by bol vlastne rozvíjajúcim sa priemyslom a to je vlastne to, že pokiaľ je fúzie, to nie je vec politického riadenia. Tu ide o to, čo požadujú zákazníci, ide o optimalizáciu ponuky, takže je tu množstvo možností. Potom samozrejme o pooling a sharing, hovorí sa o týchto veciach už dlho sú tam ale určité retorické a politické nedostatky v tejto súvislosti a potom ide o jednotlivé orgány členských štátov, ako postupujú. Z tohoto hľadiska je tu ďalšia otázka, ktorá bola položená. Či sa príliš nezameriavame na krátkodobé ciele, pokiaľ ide o naše exporty? Povedal by som, že áno, možno je to tak, skutočne. Totižto keď si pozriete, ako postupuje priemysel, Takže ide o tú reorientáciu, musíme sa nad tým zamýšľať, samozrejme, kde hľadať trhy, kde sú zákazníci, kde sú finančné prostriedky, kde sú tie potreby a tam sa musíte ubrať. Po druhé si to preveríte, či je to vec zosúladenia s externým politikom vašej vlády, zabezpečuje si licencie a potom sa tam vyberiete a potom budujete vzťahy, trvá to roky, roky, roky, takže to sa nezmení zo dňa na deň, ale keď jednoducho chcete pôsobiť na globálnych trhoch, musíte ísť takým smerom, kde nájdete zákazníkov a keďže nemáme strategický dialog, ktorý sa týka toho, ako pristupovať z hľadiska k európskej autonómii, v zásade sa zapodívame tým, ako prežiť, má prežiť náš priemysel. A to nie je ten holistický prístup, ktorý ste požadovali, takže toto by sme podporovali. Avšak chcel by som ešte povedať, pokiaľ je boj proti korupcii, keď sa to spomínalo, áno, ako k tomu pristupovať. Už som vravel v mojom úvode, že toto je skutočne veľmi dôležité z hľadiska našej agendy a podporujeme akékoľvek opatrenia, ktoré bojovali proti korupcii. A sme veľmi radi, že Transparent, Transparency International momentálne nielen sa zapodieva indexom, pokiaľ ide o korupciu v sektore obrany, ale sú tu aj indexy pre samotné štáty. Tu ide o to, ako vlastne postupujú nielen priemyselné odvetvie, ale aj zákazníci a myslím si, že týmto je dôležité sa zapodievať. Takže tu ide o to, že ak je korupcia, neprospieva to nikomu, môžem vám, vás ubezpečiť, že Všetky spoločnosti, ktoré sú u nás e, združené, bojujú proti korupcii. Nie je tak, že tí menší sa nestarajú, vlastne tí menší nemajú vôbec možnosti pustiť toho boja, takže v zásade veľmi pozorne sledujú situáciu. Čo by som ešte chcel dodať? Priemyselné odvetvie má svoje vlastné procesy, a tu ide o to, že sa musíme zapodievať aj tým, koľko licencií bol udelených pre jednotlivé štáty, a tu musíme zvolniť exporty jednotlivých štátov a regiónov. A pokiaľ ide o diskusie, ktoré sa týkajú osamotených podnikov, či by išli vlastne tou cestou, je tu nejaká požiadavka, a ako sa to spracuje, požiadajú, musia sa myslieť, že požiadajú licenciu, alebo nie je tu množstvo prípadov, kde vlastne priemyselné odvetvie sa zapodievalo tou situáciou veľmi vážne a povedali si, že ak by dostali licenciu, nešli by do toho, je to proste štát, je veľká korupcia, jednoducho tam nepôjdeme, je to pre nás príliš riskantné z viacerých hľadisk, takže nepožiadame o licenciu. Takže tento proces je skutočne zosúladený. No a napokon by som chcel povedať, že z tohto hľadiska je veľmi zaujímavé porovnať, ako postupuje Európa, ako postupuje USA aj keď samozrejme to nie je férové porovnanie, každý vie, že tam veľmi rozličné predpoklady na dvoch stranách oceánu, ale keď sa pozrite tú mieru ambícií, aké majú USA momentálne, oni vlastne uznávajú tú politickú zmenu, pokiaľ ide o politi- presun politickej a ekonomickej moci a zároveň hovoria aj to, že ich úlohou je stále byť globálnym lídrom, zabezpečovať globálnu bezpečnosť a sú pripravení to obhajovať No a potom ešte uznávajú aj to, že tu ide o technológie, týka sa to iba technológie vojenských schopností, týka sa to SBOP, akurát na prenesené do podmienok USA, to je technológie, tu ide o to, akým spôsobom zabezpečíme to, že máme tie schopnosti, ktoré sú požadované, aby ste podporovali vaše politické ambície. No a z toho hľadiska majú ambíciu, aby zabezpečili to, že ďalšia generácia technológií bude vyvinutá v USA, to sú tie hlavné schopnosti, ktoré oni potrebujú, majú to zadefinované, nemalo by tam mať závislosť na žiadnom inom regióne sveta, takže to, ako oni postupujú, zamerajú sa na to, aké sú tie potrebné schopnosti, ktoré sú pre nich zásadné a nechcú byť závislí v tejto oblasti, potom sa myšľú nad tým, kde môžu niečo zdierať za tým partnermi a čo chcú dosiahnuť na globálnych troch. Takže je tam určitá stratégia, ktorá chce zabezpečiť to, ako majú nasmerovať politiky a ambície a z európskeho kontextu to sa ukazuje, že to len zaostávame. Ďakujem. Like to, to... Ďakujem pekne. Ja by som ešte chcela doplniť jednu otázku. Je to otázka na Jan P, ktorá priamo nesúvisí s kontrolmi export, exportov. Zdá sa, že pokiaľ ide o Grécko, je takým prominentným nákupcom, alebo aspoň býval, významným nákupcom, pokiaľ ide o zbranie, tak z EÚ, ako aj mimo. A to napriek veľkej kríze. Aký je postoj priemyslu k tomuto? Pokiaľ je otázky financovania, tam nejde o komerčné úvery, ale ide to cez banky, takže je to odlišné. Ako sa priemysel stavia k situácii v Grécku. Máte tam nejaké hlasy, ktoré hovorí, že by sa mali odpustiť dlhy? We've seen so far... Doteraz sme nepočuli nič na rovne SD o tom, či by Grécko bolo lepšie alebo horšie než nejaké iné krajiny. Takže z mojej osobnej perspektívy nič v tomto duchu som nezaznamenal ani na najvyššej úrovni v ASD. Dámy a páni, takže to už je úplný koniec našej dopoludnejšej časti schôdze. Chcem sa poďakovať všetkým trom panelistom za naozaj mimoriadne zaujímavé prezentácie. Vám ďakujem za diskusiu a poprosím vás, aby ste sa dostavili dnes popoludní. Bude to e, zasadnutie spoločne s výborom pre zahraničné veci. Budeme sa venovať, bude to verejné vypočutie, budeme sa venovať e, bezpečnostnej situácii na východe. Takže teším sa na vás. Ďakujem. Dovidenia.